Príjemné popoludne prajem kolegovia. Prepačte, že trošku meškáme. Dnes popoludne budeme mať pomerne krátke stretnutie. O 16.30 skončíme. Takže vítajte na dnešnom popoludnešnom stretnutí. Máme tri zaujímavé body. Mm, najprv som chcel privítať Louis Arbora, mimoriadného predstaviteľa <clears throat> generálneho tajomníka pre medzinárodnú migráciu OSN. Ehm, Viacerí z vás ste si vypočuli včera vynikajúci prejav na konferencii pre migráciu tejto predstaviteľky a predstaví aktuálnu situáciu a vývoj v rámci globálneho kompaktu v súvislosti s migráciou. Takisto máme medzi panelistami zástupcov EEAS pani Nitsen, vítajte znova medzi nami, ktorá takisto vynikajúco vystúpila vo výbore. A potom je tu zástupca Medzinárodnej migračnej organizácie, pán Ambrosi um, chceli sa zúčastniť takisto tejto výmeny názorov. Uh, valné zhromaždenie OSN uh, organizovalo 19. septembra v New Yorku summit na vysokej úrovni. Niektorí z kolegov, z poslancov tam boli a hovorili sme o téme veľkom, veľkého pohybu utečencov a migrantov. E, summit navrhol, aby boli lepšie medzinárodná odozva na tieto výzvy e, pod názvom New Yorkské vyhlásenie alebo deklarácia. Parlament bol zastúpený na samite na vysokej úrovni. Bola tam ad delegácia troch poslancov, pani Wikstrémová, e, pani Rosa Maria Grefin von Thun and Hohenstein and pani Eli Schlein. Uh, myslím si, že ku kompaktu by som mohol povedať viac, ale asi je lepšie vypočuť si Louise a, a diskutovať potom, pretože uh, E, máme, mali sme už viacero správ od kolegov, ktorí boli na Nielskom samite, takže bez nejakých ďalších e, odkladov požiadam mimoriadnú teda nášho vzácného hostia, pani e, Louise Arbor, aby vystúpila E, vitajte medzi nami a nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, veľkým potešením zúčastniť sa tejto diskusie o procese na príprave globálneho kompaktu pre migráciu. Som vďačná Európskemu parlamentu a výboru LIBE za toto milé pozvanie a takisto sa ďakujem chcem poďakovať všetkým panelistom, ktorí prišli a dúfam, že budem mať otvorenú a plodnú diskusiu Migrácia je históriou ľudstva od samopočiatku. Je to história niektorých nás tu prítomných a je to história mnohých ďalších mužov, žien a detí, ktorí videli nové horizonty, bezpečnosť a hľadali dôstojnosť v zahraničí. Tieto skúsenosti mnohí Európania poznajú a bolo by e, však e, nevhodné, aby som vám o týchto veciach vyprávala. Skôr som tu na to, aby som vás počúvala, zapojil sa do konštruktívneho dialogu. Avšak chcela by som uznať, že táto téma predstavuje naozaj veľké výzvy pre obce a štáty v celom svete, pohyby ľudí po celom svete, útek z chudoby, cez e, Stredné Ameriky, o Východnú Áziu, Afriku a e, v, e, okolo Európy. To všetko vyvolalo obrovské obavy. Je stále jasnejšie, že ak chýbajú chýba e, správa migrácie, na zak- principiálna globálna správa migrácie, v podstate to, že chýba e, táto správa, je, toho dôsledkom je táto situácia. A preto tu máme migračnú krízu a nie e, riadenie migračnej krízy. A je to veľmi hlboká kríza solidarity. Preto sa hlavy štátov a vlád vlastne stretli v septembri minulého roka e, na valnom zhromaždení OSN, aby diskutovali o tom, ako medzinárodné spoločenstvo môže najlepšie reagovať na globálny jav veľkého pohybu utečencov a migrantov. Takže v tom vyhlásení, New vyhlásení pre utečencov a migrantov sa uznáva, že lepšia globálna spolupráca a správa migrácie je viac ako potrebná, to veľmi súrne. Toto je historické prejavenie politického odhodlania e, podeliť sa o zodpovednosť, uľahčiť a zabezpečiť bezpečnú, riadnu, korektnú migráciu ľudským spôsobom, ktorý do centra e, procesu postaví ľudí E, vychádzajúc zo, zo e, realít, skutkov a nie predpokladov a nejakých zbožných želaní. New Yorkské vyhlásenie, tým sa začal medzivládny proces, ktorý momentálne prebieha a ktorý bude kulminovať kont- e, koncom roku 2018 prijatím tzv. globálneho kompaktu pre bezpečnú, riadenú a zákonnú migráciu. Mnohé aktivity, pre všetkým na regionálnej úrovni, proces medzištátnych konzultácií, e, to všetko bolo zorganizované, zaangažovanosti zainteresovaných strán občianskej spoločnosti, podnikateľské obce a ostatných. Takže podiel, podelím sa s vami o všeobecné postrehy ohľadom tých konzultácií, ako prebiehajú k dnešnému dňu. Tieto sa zamerajú na ľudské práva všetkých migrantov, na boj proti xenofóbii, na riešenie dôvodov migrácie a na otázku medzinárodnej spolupráce a správy, či riadenia migrácie. Teraz e, ľudské práva všetkých migrantov. Medzinárodný právny rámec už dáva základ E, na základe ktorého globálny kontakt o bezpečnej regulárnej migrácii by mohol stavať. Členské štáty v ňorskom vyhlásení opätovne potvrdili, že všetci migranti bez ohľadu na e, štatút majú práva. Napriek existujúcemu E, množstvu medzinárodného regionálneho práva a opakovaných politických záväzkov riešiť migráciu spôsobom, ktorý sa zameria na ľudí. Jednoducho tu chýba implementácia a nie sú chránené ľudské práva. A vidíme to v každodennom živote, v tom, ako migranti nemajú dobrý prístup k bývaniu, zdravotnej starostlivosti, vzdelávaniu či spravodlivosti. Nezákonná migrácia zvyšuje zraniteľnosť migrantov a to na viacerých frontoch. Sú neprimerane vystavení diskriminácii, marginalizácii a zneužívaniu. Mnoho prác v neformálnom sektore. Mnohí pracujú v e, v čiernej ekonomike za zlých podmienok, vystavení sú riziku deportácie, uväznenia, boja sa nahlasovať trestnú činnosť, či už páchanú na nich alebo na ostatných. E, ak sa vytvoria tzv. firewalls medzi verejnými službami a presadzovaním migrácie, to uľahčuje prístup k základným právam vrátane spravodlivosti, zdravotníctva a vzdelávaniu. Ale v žiadnom prípade to nie je uprednostňovaná vládna politika, okrem niektorých prípadov na miestnej úrovni v tzv. E, e, mestách, útočiskách. Niektorí migranti, e, ne, na nich sa nevzťahuje režim utečencov a ochrany utečencov, avšak mnohí sú rovnako zraniteľní a mnohí potrebujú rovnakú mieru ochrany ľudských práv. Nie sú to len tzv. hospodárski migranti. Takéto zjednodušené pomenovanie nezodpovedá zložitosti dôvodov, ktoré vedú ľudí k tomu, aby sa vydali na cestu, ani nezodpovedá ich potrebám ochrany. Patrí to predo, platí to pre všetkým o ženách, deti vystavených riziku, maloletých bez prievodu, starších ľudí a z ne, e, ľudí s postihnutím. Musíme zabezpečiť na politickej úrovni aj v praxi základnú, základné rešpektovanie ľudských práv všetkých migrantov bez ohľadu na ich postavenie. A dovolte teraz e, rieš, hovoriť o boji proti xenofóbii a nesprávnym výkladom situácie. Napriek toxickým negatívnym prejavom migrácia sama o sebe nemohla by byť vnímaná ako problém, ktorý je potrebné vyriešiť. Migrácia môže byť skúsenosťou, ktorá posilní mnohých ľudí takisto môže významnou mierou prispieť k riešeniu niektorých najzávažnejších víziev na svete, klimatické zmeny, udržateľný rozvoj, e, pokles počtu obyvateľov či stárnutie obyvateľstvo. Migrácia môže byť uznaná ako proaktívna stratégia prispôsobenia sa spôsobuje proti chudobe, príspevok k udržateľnému rastu a rozvoju a nástroj na posilnenie e, právomoci a zabezpečenie rodovej rovnosti. Je dôležité, aby sme bojovali proti aktuálnym mytom a vnímaniam migrácia migrantov cez fakty a dôkazy, predovšetkým takých, ktorí v podstate zodpovedajú o realite migrácie, ktorá je často oveľa pozitívnejšia v porovnaní s tým, čo čítame v médiách. Ale tom je potrebné e, zozbierať a šíriť dobré dáta. To je iba časť. Musíme to skombinovať ochot, s ochotou uznať legitímne e, obavy, na ktorých stavia realita migrácie. V kontexte hospodárskej krízy alebo dokonca jednoducho len hospodárskeho poklesu, vysokej nezamestnanosti a skutočných e, boj, e, skutočnej obavy bezpečnosti nemôžeme zjednodušiť otázku migrácie pretože budeme mať rozdelujúci dialog a bude neplodný, nezvyši sa tým podpora verejnosti náležitým politickým opatreniam, ale zvýši sa tlak na aktivity aj nesprávne nastavené. A preto by som rada vyzvala vážených poslancov Európskeho parlamentu, aby boli lídrami, aby ďalej bojovali proti xenofóbii voči ľuďom, na, ktorí sú na pohybe, eh, aby eh, ich prejavy boli, stávali na faktoch a boli pozitívnejší, aby sa riešili potreby ako migrantov, tak aj, a to je veľmi dôležité, komunít, ktoré ich v konečnom dôsledku príjmajú. A teraz dovolte niekoľkými slovami pohovoriť o dôvodoch migrácie. Sme svetkami v každodennom živote zúfalstva mnohých žien, mužov a detí, ktorí žijú v ťažkých podmienkach, sú zranení alebo vidia smrť, keď prekračujú hranice e, v snahe nájsť bezpečnosť aj za svojou nádejou. Mnohí sa vydávajú na túto cestu z veľmi rozdielných dôvodov. Mnohí ľudia E, sa naozaj rozhodli slobodne, iní sú donútení odísť domov, aby sa vyhli konfliktu, stíhaniu, diskrimináciu, e, chudobe, rozdeleniu rodín, dôsledkom klimatických zmien alebo kombináciou tých vyššie uvedených faktorov. V mnohých prípadoch e, je ťažko povedať, že odchádzajú dobrovoľne. Je pravdou, že tá deliacia čiara medzi dobrovoľným a nedobrovoľným pohybom sa stále viac pochybňuje, tak ako to uznané vo vyhlásení z New Yorku, utečenci a migranti majú rovnaké univerzálne práva a základné slobody. Často sú vystavení podobným výzvam a možno sú zraniteľní rovnakým spôsobom. Aby sme mali primeranú odozvu, potrebujeme najprv pochopiť a vyhodnotiť, prečo ľudia sa vydajú na cestu a, a riešiť och, potrebu ochrany medzinárodné spoločenstvo musí posilniť aktivity a riešiť príčiny migrácie. Príčiny toho, že migrácia sa stala nutnosťou a nie voľbou a e, musí riešiť tie príťažlivé a odpudivé faktory. Ak sú obidva tieto faktory silné, nie len tie dôvody, ktoré nutia ľudí odchádzať, ale aj to, čo ich láka k nám, napríklad veľký neoficiálny trh práce, ktorý vedie ľudí k tomu, aby išli za prácou. Keď tieto faktory e, ťahu a tlaku sú silné, tak stávanie múrov len asi zvýši riziko a náklady na ich cestu a poženie migrantov viac k tomu, aby išli do nezákonnej sféry. A teraz medzinárodná kooperácia a správa migrácie, okrem iného aj na hraniciach Medzinárodná spolupráca v oblasti správy migrácie je základným nástrojom, cez ktorý sa dá implementovať globálny kompakt, ako náhle e, bude schválený. Inteligentné, zodpovedné a implementačné ujednania spolupráce by mali e, rozťať ten začarovaný kruh. Musí sa obnoviť dôvera v hranice a nedôvera voči migrantom, ktorá nestojí na faktoch, sa takisto musí rozptýliť. Musíme sa za, nemôžeme sa zamerať výručne iba na represívne formy e, návratov a budovania múrov. Nie, že to nie je efektívne, ale v niektorých prípadoch to ešte zhoršilo situáciu a zabránilo tomu, aby cel, boli celospoločenské, celovládne odozvy na javy, ktoré v takom či onom uh, takým či oným spôsobom uh, v menšej či väčšej miere budú pred nami stať celé 10 ročia. Také opatrenia ako kriminalizácia poskytovania pomoci a humanitárnej pomoci nezákonným migrantom, môžu mať neželané negatívne dôsledky nielen na migrantov, ale aj na ľudí, ktorí v dobrej viere poskytujú legitímnu pomoc osobám v ohrození. Zvýšený e, Často sa, e, e, sú ľudia zatýkaní bez potrebných záruk, sú to migranti, aj deti sú často vystavení arbitrárnym trestajúcim opatreniam alternatívy e, uväznenia pre deti. To je prísľub New Yorkského vyhlásenia. Štáty sa zaviazali, že budú pracovať na tom, aby sa odstránila táto prax zatýkania migrujúcich detí tým, že sa nájdu iné alternatívy nebezpečným cestám E, nájdú sa cesty e, mobility, práce, spájania rodín, štúdia a tak sa môže znižiť potreba mnohých migrovať nezákonnými cestami tak podporíme aj efektívny azylový režim tým, že poskytneme alternatívu tým, ktorí nemajú legitímne požiadavky na azyl. A tým sa zvýši dôvera občanov k kapacitu štátu zvládnuť celú situáciu. Dámy a páni, Európsky parlament a výbor LIBE zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečení toho, že EU legislatíva stojí na právnych povinnostiach a politických záväzkoch euro e, členských štátov v medzinárodnom a e, regionálnom práve v oblasti ľudských práv. Vaša práca je mimoriadne dôležitá a som pripravená stať vám po boku v tomto boji. Ďakujem vám veľmi pekne za dnešnú príležitosť a očakávam veľmi plodné diskusie. Ďakujem pekne, pán predseda. I'm encouraging more spontaneous <laughs> outbreaks of applause. Ďakujem pekne. Uh sme spontánni, pokiaľ ide o potles, snažíme sa oceniť a ďakujem veľmi pekne pani sudkynia a teraz budeme mať neskôr možnosť na otázky ohľadne vašej kariéry a skúsenosti. Treba si uvedomiť, že máme štvrtok popoludnie, je to už také náročnejšie po celom týždni. Ďakujem všetkým tým poslancom, ktorí prišli. A predtým, než otvoríme teda to kolo pre otázky ohľadne toho, čo ste povedali, chcem skutočne veľmi srdečne privítať aj pani Nucen, ktorá je tu z SVČ, ktorá je riaditeľkou pre oblasť migrácie. Nech sa páči, máte slovo zhruba 7 minút. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne za pozvanie do výboru Liby, pokiaľ ide o Global Compact. Po vašom veľmi dobrom e, príspevku pred rokom na samite v Unga. Je dobré, že aj naďalej sa angažujete prostredníctvom viacerých debriefingov takoto podľa. Takisto sa teším, že tu máme pani Harber, pretože to je kľúčová osoba, pokiaľ ide o jej poslanie e, v oblasti migrania, e, migrácie a takisto bude vlastne na tej medzinárodnej migrácii. A rovnako sa teším, že tu máme aj pána Ambrozio, ktorý ako to môžem povedať, e, tvorí súčasť tej medzinárodnej spolupráce, ktorú v tejto oblasti máme. A myslím, že to je veľmi pozitívny prístup. Takisto chcem zablahoželať k tej konferencii, ktorá sa včera konala. Chcela by som takisto povedať, že Európska rada e, momentálne, ktorá e, má summit, kde sú predstavitelia štátov, kde vlastne program migrácie je kľúčový. A treba povedať, že ako to už bolo povedané, nebudem teraz hovoriť o tom, čo odznelo, treba povedať, že momentálne túto situáciu už nenazývame viac krízou, skôr sa snažíme hľadať e, riešenia celej migračnej krízy a zabezpečiť dôstojnú ochranu práv utečencov. Mobilita takéto podobe tu existovala vždy a myslím, že to bolo na G20, keď tam bola pracovná skupina ohľadne mobility ľudí pretože ide tu o túto e, snahu, aby to bola taká medzinárodná záležitosť, takže my to nevnímame iba ako problém Európy a Afriky, ale snažíme sa to dať na medzinárodnú úroveň, aby to skutočne sa prejavilo a riešilo na úrovni spoločnej medzinárodnej zodpovednosti, ale takéto problémy máme aj v Latinskej Afrike a v Latinskej Amerike a takisto aj v Ázii. Máme na svete 7 miliard ľudí a posúvanie sa cez hranice to je niečo, čo v podstate sú také ambície ľudí. Máme tu viaceré formy správy migrácie a treba si takisto uvedomiť, že je o medzinárodný, medzinárodnú otázku a toto nám môže pomôcť, aby sme uplatnili také opatrenia, ktoré potrebujeme v rámci verejnej správy. 75 týchto pohybov sa deje v rámci kontinentov, takže vidíme, že treba sa naučiť z takých kontinentov ponaučiť ako Ázia, Afrika a tu už sú určité skúsenosti, ponaučenia a bude veľmi dobré, ak sa ponaučíme aj v kontexte globálneho kompaktu podeliť sa o takéto overené informácie. Migrácia nás bude sprevádzať pravdepodobne aj naďalej, pokiaľ ide volatilitu krajín a tak ďalej. Myslím, že treba vnímať kompakt k migrácii ako nejakú príležitosť na vytvorenie nového systému pre mobilitu, ľudsk- mobilitu ľudí, čo je vlastne pozitívna informácia, veľmi dôležité, aby sme to takto prezentovali pozitívnym spôsobom, nazvem to naratívom, je to veľmi dobre, potrebujeme to, ale takisto je jasné, že sú tu určité limity ohľadne to, ako naložíme s takýmito veľkými uh, vlnami uh, migračnými, zatiaľ čo sa boríme s domácimi záležitostiami. Ale pokiaľ ide to externú otázku, externú otázku migrácie pre Európsku úniu, snažíme sa to riešiť a už sme sa poučili veľa, pokiaľ ide možné partnerstva vzájomné informácie a robíme to takisto aj v spolupráci s USN. Je to medzivládny proces, ktorému predseda Švečiarsko a ostatní spolu predsedovia. Pripravili sme právneho hľadiska nezávislý dokument a treba si takisto uvedomiť, pretože to bude súčasť budúceho pro procesu. Budeme tu mať nejaké nové štruktúry a bolo by dobré, ak by tento kompakt bol ambiciózny čo do obsahu a takisto malo by tu byť aj také obdobie dosledovania tých sprievodných aktivít, aby to teda nebol iba nejaký e, osamotený, osamotené podujatie. A celá tá myšlienka, keď tu hovoríme o tých budúcich príležitostiach, treba si uvedomiť, že má to byť súčasť takej dlhodobej strategickej vízie. Bolo by dobré, aby sme mali opatrenia e, v rámci jednotlivých krokov toho celého procesu, ale tak ako tie mileniové ciele a treba, aby sme e, sa týchto našich vízií držali určité obdobie, či už bude to 15 alebo 20 rokov a títo nás potom budú sprevádzať ako nejaký taký kompas v rámci toho, čo chceme doceniť. Ja myslím, že tá New Yorkská deklarácia z minulého roku je veľmi dobrým základom. Skutočne to bolo veľmi ambiciózne a obsahuje to všetky tie prvky, a keď budeme musieť pravdepodobne si stanoviť nejaké priority v rámci ďalšieho pokroku, aby sme urobili aby sme sfunkčnili niektoré tie prvky New Yorkskej deklarácie, aby sa to pretavilo možno do niečoho zacielenejšieho, konkrétnejšieho. Takže treba zvýrazniť ešte raz všetky tie príležitosti, ktoré tu máme, ale sú tu aj výzvy. Ešte stále sme iba v tej prvotnej fáze a myslím, že sa musíme snažiť hľadať nejaký vyvážený text. Bude absolútne kľúčové, aby tu bola konkrétna zodpovednosť. Máme 103 krajín, ktoré sú do toho zaangažované, všetky musia spolupracovať a preto potrebujeme taký text, ktorý je pre všetkých prínosom, kde budú určité pozitíva na konci pre všetkých zúčastnených a musíme sa snažiť nájsť určité spoločné východiska, kde budú tie záujmy sa vlastne zbližovať. Myslím, že v tej fáze sa nachádzame momentálne, ale čo je úplne dôležité, je to, aby sme na konci mali nejaký výsledok, ktorý skutočne prinesie všetkým niečo, pretože aj časový harmonogram nie je až taký šedrý, pretože toľko času nemáme. Ako som povedala, naučili sme sa veľa ohľadne rámcových e, partnerstiev, aj v rámci vzťahov Európskej únie s partnerskými krajinami. Všetko to vlastne buduje na tých partnerských e, projektoch, kde sa snažíme zorganizovať naše vzájomné vzťahy, ktoré obsahujú určité prvky pre obe strany a takýmto spôsobom to zasadzujeme do širšieho kontextu partnerstiev. Druhá vec podľa môjho názoru je to, že musíme e, koncenzuálne pristupovať k tejto záležitosti. To znamená budovať na tom, čo už tu máme. Máme túto New Yorkskú deklaráciu, a možno aj na tých výsledkoch systematických konzultácií. Teraz to tretie koro podľa môjho názoru funguje veľmi dobre, e, kde boli veľmi dobre zastúpené jednotlivé štáty, ale aj mimovládne organizácie, občanská spoločnosť, ktoré prispeli a takto obohatili ten celkový výsledok. Takže musíme s našimi partnerskými krajinami robiť všetko preto, aby aj tieto predložili konkrétne návrhy. Keď sa pozrite na jednotlivé regióny, či už sú to krajiny Afriky, v každej z týchto štátov má nejaké o, skúsenosti, ktoré môžu predložiť. Ja si myslím, že musíme na tom stavať a zapracovať to. Teda keď si myslím, tá regionálna dimenzia bude takisto veľmi dôležitá, aby zapadla do toho celého procesu. A potom ešte musíme byť v kontakte s našimi partnermi, rovnako ako aj Európska únia, ale my ako Európska únia máme široké kontakty celosvetové, máme viaceré kanály možnosti byť v kontakte s našimi partnermi, kde sa snažíme nazvala by som to takou ústretovosťou, kde sa snažíme jednoducho zaangažovať tie štáty, ako sme už tam vlastne hovorili aj predtým, nie všetky tie štáty na celom svete participujú na tých tematických konzultáciách a musíme ich teda zaangažovať a my ako parlament, vy ako parlament môžete nám pomôcť, pretože máte veľké kontakty s viacerými tretími krajinami. Takže potrebujeme ich takto zaangažovať. Tie krajiny, ktoré zmyšľajú rovnako ako my, ako súčasť takej verejnej diplomácie, vytvárať aliancie a mosty na to, aby sme sa vyli nejaké fragmentácii, keď sa hýbeme vlastne dopredu. A z našej strany potrebujeme zároveň aj jednotnosť Európskej únie, to je absolútne kľúčové. A myslím, že ten dôvod, ako sme to už tu hovorili o tom, zohrávame takúto kľúčovú úlohu, preto, pretože sme mali veľmi silne, silný príspevok zo strany štátov Európskej únie, bolo to veľmi pozitívne a robíme to v rámci prípravy pri tej tematické konzultácie, ktoré sa vlastne konajú s tými jednotlivými facilitátormi, kde vlastne jednotlivé štáty sú zaangažované, OSN je tam zaangažované v rámci takého širokého rámca, ktorý máme, je to pozitívne a mali by sme pokračovať v tom aj ďalej pretože aj keď to vidíme teda v rámci Európskej únie, je úplne jasné, že keď sme napríklad v Ženeve alebo v New Yorku, tak keď Európska únia je jednotná, 28 krajín, tak to jednoducho je e, väčší dopad, ako keby sme boli rozpoltení. Nemusíme to podceňovať, musíme to využívať aj ako taký podporný stimul pre podporu tých cieľov, ktoré spomínala pani Harbour. Takže koordinácia Európskej únie bude aj naďalej kľúčová v tomto celom kole. A myslím, že som to už spomenula naposledy, že pokiaľ ide tematické konzultácie, je to takisto aj úloha pre jednotlivé parlamenty na to, aby poskytli, poskytli vstupné informácie. Takže v rámci tohto procesu budeme musieť pozerať aj dopredu, do budúcna, čo sa udeje neskôr, keď sa vlastne pozeráme na jednotlivé kontúry tých jednotlivých tematických okruhov, niektoré z nich už boli nastolené zo strany pani Harbour, ako sa to teda v praktickej e, sfére zrealizuje. Potrebujeme taký systém globálnej správy vecí verejných, taká globálna spolupráca. Myslím, že to bude veľmi dobré a bude to taký kvalitatívny krok smerom dopredu na to, aby sme tú správu migrácie v budúcnosti pohli dopredu. Pani Mogherini je silnou podporovateľkou a e, nastavili sa to vlastne pravdepodobne z jej strany aj na Rade ministrov a bude to súčasť toho jej príhovoru, vždy spomína vlastne túto prierezovú tému, hodnotu a otázku zodpovednosti na úrovni OSN, pretože OSN je kľúčové pre celý tento proces. Ja si myslím, že my ako Európska únia síce chce prispieť a podporiť tento proces, podporiť vašu prácu, ako sa to len dá, aby sme robili všetko preto, aby to nakoniec skutočne bolo úspešné, aby sme tu mali určitý kvalitu na konci v rámci toho kompaktu, musí to byť ambiciozne a nebude to iba také osamote, osamotené podujatie, takže tie očakávania sú veľké, ale myslím, že ak sa zomkneme, budeme spolupracovať, poskytneme podporu, tak budeme schopní dopracovať sa k týmto cieľom. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pani Knudsen, a predtým, než sa dostaneme k diskusii, pretože dobre by bolo, aby sme už začali s tými otázkami, bude tu ešte 5-minútový vstup z strany Medzinárodnej organizácie pre migráciu, pán Ambrozi, ktorý je eh, šéfom úradu IOM a ešte raz treba povedať, že táto organizácia má veľmi dobré kontakty s Bruselom a nech sa páči, máte na 5 minút slovo a potom sa my vyjadríme. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne za možnosť byť tu medzi vami a byť účastný na tejto panelovej diskusii s Lotte a s pani Arbor. Je pre mňa to veľkou cťou, pre nás všetkých, že sme tu a že môžeme sa podeliť zo strany tých našich postrehov a skúseností. Počuli sme už o globálnom kompakte, počuli sme, že čo to je, aké sú tu hlavné témy a otázky s ktorými sa budeme musieť vysporiadať v rámci procesu, ktorý vlastne povedie k tomu globálnemu kompaktu. Chcel by som poskytnúť pár postrehov zo strany jedného partner, z partnerov Európskej únie v rámci reakcie na súčasné migračné problémy a zvýšené množstvo migrantov, ktorí idú smerom do Európy. Vidíme tu určité príležitosti, ktoré globál ten proces globálneho kompaktu prináša na to, aby sa Európska únia zlepšila v manažmente súčasnej situácie. A chcel by som teda začať jedným aspektom, myslím, že je dobré, ak to spomeniem, že sú tu určité ťažkosti v rámci Európskej únie, pokiaľ ide o zjednotenie sa ohľadne niektorých tém, ktoré súvisia vlastne so správou tých súčasných tokov v oblasti migrácie. Inštitúcie Európskej únie niekedy nevnímajú alebo nemajú rovnaký názor ako členské štáty alebo niektoré z tých členských štátov a teda prebieha tu snaha zjednotiť tieto, toto formy úsilia jednotlivých prvkov v tomto našom komplikovanom svete a komplikovanej situácii, ktoré sa Európska únia nachádza. Takže pozrime sa na tú New Yorkskú deklaráciu, čo bolo vlastne východiskom pre celý tento proces globálneho kompaktu. Toto bolo odsúhlasené a prijaté zo strany všetkých členských krajín OSN, to znamená jednotlivých krajín Európskej únie. To ponúka určitý rámec a paletu takých základných princípov, na ktorých sme sa dohodli, ktoré môžu pomôcť Európskej únii a členským štátom na to, aby tieto zvládli a vyriešili niektoré z tých otázkov, s ktorými sa momentálne boria. Nezabúdajme na to, že New Yorkská deklarácia a samec z minulého roku boli historickými chvíľami, pretože ako vieme, OSN, v OSN tu bola snaha zoskupiť lídrov z celého sveta, aby sa hovorilo o migrácii a to sa doposiaľ nepodarilo respektíve viaceré krajiny nechceli, aby sa to podarilo a podarilo sa to až minulý rok, takže to bol taký mílnik a potom tá New Yorkská deklarácia je skutočne takou mílnikovou deklaráciou ako a niektoré z tých princípov, ktoré spomenula pani Arber, sú veľmi dôležité. Nám sa zdá, že vlastne venovanie sa migrácii pravidelne vás príjme k tomu, aby ste si uvedomili, že vlastne každý migrant má právo aby mu bola poskytnutá ochrana a podpora. Ale pokým sme sa vlastne dopracovali k tomuto, tak predtým bolo dlhé obdobie, kedy to nebolo automatické. Takže tá New Yorkská deklarácia bola kľúčová. Takže je to možnosť, i sú to príležitosti aj pre Európsku úniu, že sa začína tento proces, ktorý poniká určitý veľmi dôležitý rámec na to, aby sa zlepšila Európska únia v oblasti migrácie, a manažmentu migrácie, ak sa skutočne podarí koherentným spôsobom postupovať v súľade s tým, na čom sa dohodli jednotlivé členské štáty Európskej únie, alebo ako to bolo dohodnuté aj na úrovni Európskej únie, pokiaľ ide jednotlivé prvky. Potom sú tu ešte ďalšie otázky, ktoré podľa môjho názoru prezentujú veľmi dôležitú príležitosť pre Európsku úniu. Poprvé, potom čo sme sa sústredili na samom začiatku a pozorovali sme, čo sa deje na našich pobrežiach. Prichádzali ľudia, ako to zvládneme. Hovorilo sa veľa o tých e, jednotlivých prvkoch tej krízy. Toto všetko sa vlastne už nášho slovníka aspoň v niektorých štátoch Európskej únie podarilo odstrániť a momentálne vnímame ten kontext ako určitú príležitosť. Snažíme sa pozerať nad tie kontúry tej migrácie, nad rámec toho, čo treba urobiť v rámci ochrany externých hraníc a to si vyžaduje určitý vyvážený prístup. Je dôležité, aby sme zmerali vlastne aj globálny dopad ohľadne mobility týchto tokov. Môže to byť výzva, treba to vnímať pozitívne a takisto treba sa vzdialiť od tej reakcie, ktorá v rámci politiky Európskej únie bola veľmi uh, ovplyvnená takým urgentným, urgentnou snahou riešenia situácie, kde vlastne riešenia boli také ad hoc, bez nejakej vízie do budúcna, bez nejakých plánov dlhodobého hľadiska. Tento nový kompakt prináša zo sebou určité príležitosti a môže skutočne pomôcť Európskej únie na to, aby sa pohla smerom k hľadaniu e, celkového riešenia a nakoľko mám 5 minút k dispozícii, ktoré som už vyčerpal, ešte tu podľa mňa okrem tej príležitosti pre Európsku úniu treba spomenúť aj to, že v rámci tohoto procesu Global Compact môže Európska únia spolupracovať s ostatnými na to, aby posilnila svoju vlastnú jednotnosť v oblasti migrácie. Je to proces, ktorý vlastne spočíva na plecach jednotlivých členských štátov kde vlastne Európska únia v rámci prípravy toho samitu bude musieť spolupracovať ešte úzšie, bude si to vyžadovať ešte jednotnejší postup a podľa môjho názoru to môže pomôcť zlepšovať tú mieru koordinácie a spoločných politík v rámci Európskej únie hoci doposiaľ sme videli určitú fragmentáciu, pretože každý členský štát Európskej únie vlastne má svoju vlastnú politiku vo väčšine týchto oblastí. Takže bude to určitá dynamika, taká dodatočná dynamika externá a vytvorí to tlak na Európske inštitúcie a členské štáty na to, aby sa posilnil zosúľaďovanie týchto jednotlivých krokov a aktivít. Vyčerpal som svoj čas a ďakujem veľmi pekne za príležitosť hovoriť. Ďakujem veľmi pekne všetkým rečníkom a, a aj našej mimoriadnej návšteve pani Arbor, ktorá tu už bola aj včera. E, vážení kolegovia, tí, ktorí tu sú, sa zúčastnili aj toho stretnutia včera, takže si vás vypočuli už včera a tí kolegovia, e, ktorí tu sú, vedia, aký ste mali vynikajúci prejav, takže E, teraz vypočujeme niekto, niekoľké príspevky, potom budete môcť na to zareagovať a odpovedať. Takže začneme pani poslankyňou Perking Seto. Ďakujem veľmi pekne, pán e, predseda, ďakujem všetkým rečníkom. Ja som naozaj si veľmi vážila vo vašich príspevkoch, že ste sa snažili nájsť nejaké pozitívne znaky, ktoré by sme mohli nájsť v oblasti migrácia, spolupráce, ale predsa len sa vrátim k tomu, čo povedala pani Arbor, keď hovorila o tej deklarácii. A obávam sa však, že sme videli veľmi veľa deklarácií, veľmi veľa pozitívnych deklarácií, pokiaľ ide migráciu, ale potom, keď to malo ísť do praxe, už to nebolo také pozitívne. Mm, ja by som len uviedla taký krátky príklad. Nemôžeme nič hovoriť voči a proti kontrole hraníc. To je naozaj vynikajúce chrániť naše vonkajšie hranice, to je dôležité. Ale keď sa zameriame, pokiaľ ide o migráciu len na kontrolu hraníc a ostatné, eh, represívne metódy, tak tí utečenci, ktorí sa snažia uísť zo svojich krajín pôvodu, tak im to budeme stiažovať a keď im to budeme stiažovať, tak potom bude narastať prevádzačstvo. A okrem toho, keď by ste si vypočuli našich lídrov, keď hovoria o ochrane hraníc, áno, ochrana hraníc je dôležitá, mali by sme znížiť počet utečencov, no prepačte, veď takto len zvýšime počet utečencov. Napriek tomu však e, pozitívny vývoj by to mohol byť, keď by sme sa však trošku viac e, zamerali na zvyšovanie povedomia. A keby sme sa vrátili k tomu, čo rozhodla táto inštitúcia, keď sme hovorili o tzv. holistickom prístupe, áno, naozaj musíme riadiť migráciu, sú tu takéto výzvy v rámci Európy, pokiaľ ide o príjem a integráciu utečencov, ale sú tu potom aj tieto výzvy, ktoré sú mimo Európy, keď bojujeme proti príčinám rodinám. A tu musíme bojovať na týchto dvoch frontoch. Na medzinárodnej úrovni je to ešte taká drobná nádej, na ktorú by som sa ja chcela zamerať a na ktorej by sme mali pracovať, aby to vstúpilo do reality. Pretože niekedy uh, sa hráme hru na obvideného. Kto je na vine, a, mm, a keď by sme si mali e, uviesť príklad dobrého riadenia migrácie, ja si myslím, že tento kontinent a táto Európska únia, ktorá čelí tejto veľkej výzve migrácie, keby sme mali trošku zodpovednosti a bojovali by sme proti tým príčinám, nemali by sme povedať, mm, no pozrime sa na to, čo robia ostatné medzinárodné e, organizácie. Ja by som chcela, aby členské štáty posilnili svoju snahu ísť dobrým príkladom, prevziať na seba zodpovednosť v rámci našich členských štátov, ale aj mimo Európskej únie, až potom sa vrátime e, do našich krajín a pozrieť sa na medzinárodné inštitúcie a mohli by sme povedať, pozrite sa, nám sa to podarilo, my robíme svoj podiel a teraz je to na vás. A, takže toto by som ja chcela, aby toto táto Európska únia dosiahla, aby sa neschovávala za chrbát medzinárodných organizácií, aby sme my urobili ten prvý krok, aby sme sa my vrátili k tomuto holistickému prístupu a potom môžeme vyžadovať od druhých, aby robili to isté, čo my. Ďakujem veľmi pekne. Pani Fešiak, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Ako ste zdôraznili, niektorí z nás sme boli aj včera na konferencii, takže chcem povedať, pani Anbod, že vaše vystúpenie bolo naozaj pre mňa ako, ako si kyslíkovou bombou e, z tých rôznych e, vystúpení, čo sme počuli, vo veľkej miere súhlasím s tým, čo ste povedali. A <clears throat> podľa mňa máme čo robiť, aby sme vychádzali z faktov. A ešte zajdem trošku ďalej, chcela by som niektoré fakty pripomenúť. Hovorí sa tam o vyše 200 e, miliónov migrantov po svete, avšak tieto 3,3 obyvateľstva 102,9 e, e, obyvateľstva z 80. rokov. Áno, čiže stúpol ten počet, ale vzhľadom na mobilitu vo všeobecnosti ja si myslím, že sa to až tak veľmi nezväčšilo pomerne a myslím si, že by sme mali zdôrazniť práve tento fakt. A to silnejšie. Druhá vec, ktorú by som chcela povedať, čo ma prekvapuje, zabúdame e, nájsť miesto európskych migrantov v tomto kontexte. 60 miliónov medzinárodných migrantov sú Európania pre európsky kontinent, ktorý má 500 miliónov obyvateľov. Je tam 34 miliónov afrických migrantov pre kontinent, ktorý má 1,2 miliardy obyvateľov. A 80 medzinárodných migrantov sú migranti vnútro Afriky. Takže ak chceme naše štáty požiadať o ich zodpovednosť. To všetko musíme uvieť vo svetovom kontexte. A keď hovoríte, že vychádzajme z faktov, tak by som bola rada, aby sme toto všetko prezentovali takýmto spôsobom, aby sme sa možno na to pozreli o, nie tak veľmi západniarským pohľadom, aby sme mali globálny pohľad migrácie. Druhá vec, ktorú by som chcela spomenúť v tejto súvislosti. Plne súhlasím s tým, keď ste zúrazňovali význam toho, že všetci migranti sú držiteľmi práva, bez, práv, bez ohľadu na ich situáciu a štatút. Máme tri správy na túto otázku, vlastne to bolo potvrdené znova. Jednu som pripravila ja, to bola migrácia e, práva ľudských práv v tretich štát, ľudské práv v tretich štátoch, takisto bolo Konge Mecela správa a potom to bola ešte tretia správa Diaz Demera a Valenciano pripomíname vždy túto otázku a pripomíname, že je potrebné, aby štáty Európskej únie podpísali medzinárodný dohovor e, pre migrantov a rodinných príslušníkov a to všetko by sme mali dať úplne na prvé miesto nášho programu a myslím si, že keď to má všetko viesť do kontextu a do perspektívy, tak je potrebné hovoriť o otázke migrácie, ale nie iba tej migrácie, ktorá je problémová, ale celej migrácie. Už som to tu povedala, opakujem sa. Asi 2,5 milióna ľudí každý rok prichádzajú do Európskej únie z tretich štátov s vízami, dlhodobými vízami. Nehovorím teraz o vnútroeurópskej mobilite. A z týchto osôb je niekoľko tisíc, 100 tisíc Ukrajincov, Indov, Číňanov a 200 tisíc e, Američanov zo Spojených štátov. Prečo nehovoríme o týchto číslach? Prečo neukazujeme, že migrácia je oveľa zložitejšia a že to nie je len migrácia, ktorá je problémová? Realita, už končím, pán predseda, aby som príliš dlho nehovorila. Realita je taká, že my pristúpime k tejto otázke podľa mňa, a ja už ani neviem, ako to povedať, Jednoducho sa pozeráme stále viac rasisticky a xenofóbne na tieto veci. Otázka migrantov, hovoríme o migrantoch z juhu, o tých, ktorí nám robia problémy, nie mne osobne teda, ale ktorí robia problémy tým, ktorí vládnu. Čiže asi máme čo robiť, aby sme všetky tieto čísla uviedli, ak sa chceme dostať z toho závozu, do ktorého sme sa dostali. Pretože aj toto sú fakty, pohľad širšie koncipovaný v porovnaní s tým, čo stále opakujeme. A bola by som rada, aby sa tieto fakty zviditeľnili v tých dokumentoch, ktoré máme. Podľa mňa sa príliš zameriavame na nezákonnú migráciu, na utečencov a e, je tu veľká mobilita, ako ste vy správne povedali, ktorá je na prospech všetkým a um, už ste druhýkrát, čo ste prišli medzi nás, E, druhýkrát ste hovorili viac o tom aspekte mobility a bolo by som rada, ak by ste sa k tomu ešte tak na chvíľku zase vrátili. Nehovoril si príliš dlho. Je to v poriadku, e, pretože e, takže toto je kanadianka, ktorá je bilingválna, takže je to všetko v poriadku. Takže boli tam aj na, bola tam jedna z našich troch de, delegátov, pani von Traunstein, a, fa, fa, pani von Thun und Hohenstein. Áno, ďakujem veľmi pekne. Na mňa to urobilo včera tiež veľký dojem. To podujatie, ktoré sme včera mali a veľmi rad, som veľmi rada, že sme ho mali. Ale čo tam bolo povedané, že Európska, v Európskej únii do určitej miery máme fragmentovanú politiku, pokiaľ ide o utečencov a e, migrantov, tak ona nie je do určitej miery fragmentovaná. Ona je veľmi fragmentovaná, musím povedať, a budem o tom hovoriť. Myslím si, že túto fragmentáciu by sme dokázali prekonať v Európskej únii, ak by sme mali lepšiu komunikačnú politiku. A ja si kladiem otázku, prečo to neurobíme, prečo to nerobíme v Európskej únii. A, a keby sme chceli aj všetky tieto čísla, ktoré tu moja kolegyňa uviedla, ale o tejto komunikácii, keď hovoríme o kontrole hraníc, Áno, aj správna kontrola hraníc, to je dobrá komunikácia keď by sme to takto sprostredkovali týmto populistom, aby sme sa bránili pred teroristmi, ktorí tam e, vytvárajú tento nátlak a strach šíria medzi obyvateľstvom, pretože strach sa šíri veľmi ľahko ale odhliadnúc od týchto fragmentovaných politík a praxí, keď ja počujem o, tej, o tom fungovaní ochrany hraníc, ja som to aj navštívila v niektorých krajinách, ja som diskutovala s týmito ľuďmi, ktorí rozhodujú o statuse e, migrantov. A niekedy je to tak hrozné a tak nespravodlivé, e, keď tu e, počúvam o nomádoch, ktorých sa vypytujú, aké mestá sú ich v susedstve. Samozrejme, že tam nie sú žiadne mestá v ich susedstve. A potom im tá osoba, ktorá vedie to interviu, im neverí, že tam nie sú žiadne mestá v susedstve. Dobre, ale o tom som nechcela. Ale keď by sme mali a keď by sme sa my zamerali viac, keby sme e, vynakladali viacej času, peňazí a úsilia na to, ako komunikovať, ako šíriť toto povedomie, ako bojovať proti tým, ktorí šíria strach a stavajú na tomto strachu. Myslím si, že by bolo jednoduchšie vytvoriť spoločnú politiku, spoločný prístup, lepší prístup a mm, keď by sme sa obrátili na našich občanov, na našom spoločnom kontinente. To je moja prvá pripomienka. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Wimberg. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Áno. E pokiaľ ide o globálnu solidaritu, to všetko znie nádherne. Áno, no, zdieľaná zodpovednosť, dvojnásobná radosť. Áno, to by bolo pekné, ale ako to vyzerá v skutočnosti? A my sa pozeráme na situáciu v Únii a my sme sa snažili podporovať dobrovoľnú solidaritu, čo je samozrejme veľmi dôležité, avšak žiaľ táto dobrovoľná solidarita nefunguje. Teraz máme nanútenú povinnú solidaritu v Európskej únii. Minimálne to tak v blízkej budúcnosti bude. Pravdepodobne to tak skončí, že budeme mať povinnú solidaritu a potom sa budú platiť pokuty, ak niekto neprevezme svoju kvótu. No, ja si nemyslím, že toto je pravá solidarita, pretože pravú solidaritu nemožno nikomu nanútiť. Chceli by sme sa venovať aj alternatívam. Väčšina migrantov, ktorí prichádzajú do Európy, asi 70 sú hospodárskymi migrantmi a A my hovoríme, že títo si nezaslúžia našu ochranu, že nemajú právo na ochranu. Ale v rámci Európskej únie máme aj sociálne dávky a toto nás stojí tiež peniaze. Ja neviem, čo si predstavujete pod inými legálnymi možnosťami migrácie. My no, sme si vypočuli, že 6 až 7 miliónov ľudí v Afrike čaká na to, aby mohli vycestovať do Európy. Čiže 6 až 7 miliónov sa bude snažiť nájsť útočisko v Európe. To nám bude prinášať veľký nárast obyvateľstva, pretože ich populácia je ohromná. Ako si to predstavujete? Ako si myslíte, že tá situácia bude vyzerať za 10-15 rokov? Ako sa to bude vyvíjať v budúcnosti? Sophie Interval. K tomu sme mali príhovor včera, k tých záveroch to bolo. Takže Mali ste k tomu príhovor, prosím, neopakujte všetko, ale niečo z toho môžete hovoriť. No dobre, tak zdvíhate látku, dobre. Ja som sa snažila trošku spamätať z, tej z toho predchádzajúceho príspevku a ja som si myslela, že škandinávci sú známi za, e, pre svoju solidaritu, takže som naozaj taká prekvapená. Ale mám otázku. Je to naozaj veľmi prekvapivé, keď sa pozriete na tie počty ľudí, ktorí prichádzajú do, do Európy, ktorí prišli za 1,5 roka, posledný 1,5 roka, to je veľa ľudí, ale to je 0,2 až 0,3 populácie. A keď si my myslíme, že naša identita je ohrozená, tým, že tá populácia narastla o 0,3, tak možno, že naša identita až nie je taká pevná. Ale dobre, Európska únia by mala byť e, presnejšia keď e, vlády a predstavitelia vládu a štát, tí ľudia, ktorí sa stretávajú teraz, títo ľudia sú absolútne neschopní dopracovať sa k nejakej dohode. A naozaj je ťažko povedať, ako nájsť nejaký e, ľahší prístup, dopracovať sa k dohode medzi nami, keď to nedokážu lídry Európskej únie. Čiže uh, keď my sa nevieme dohodnúť na správnej politike EÚ, e mm, tak my to outsourcujeme. Outsourcujeme to do Turecka, do Eritreji, do Sudánu, do Líbie a do ostatných žiarivých príkladov demokracie a ľudských práv. Rada, teda naši lídry alebo aj komisári, často mm, zachádzajú za rámec e, európskych zmluv, pretože to je také e, pohodlné, pretože tam nie je žiadny demokratický prieskum, e, žiadna, žiadna výhrada preskúmania, takže a aj vnútroštátni politici radšej budú rozprávať ľuďom zastrašujúce príbehy, ako ich prevalcujú cudzinci, ako keby sa radšej snažili umierniť a by mm, povedali, e, že e, sa musíme zamerať e, na týchto ľudí. A teraz hovoria, dajme im radšej trošku peňazí, nech ostanú doma a bude všetko v poriadku. Ja som si vypočula týchto lídrov povedať, že tieto režimy, ktoré máme s Tureckom, alebo tie režimy, ktoré máme, veľmi málo hovoria o tom, že No, dáme 90 miliónov e, pobrežnej stráži v Líbii, alebo že napumpujeme ďalších 100 miliónov do Eritreji a Sudánu, ale my by sme sa mali obrátiť na e, týchto našich voličov a občanov, aby sme podali, ako takéto príjmanie týchto ľudí vyzerá, ako to vyzerá v praxi, ako to, dos- ako to urobiť tak, aby to bolo úspech. ask... Uh, Ďakujem. Môžem ja mať otázky? Mm, nemáme často. Teda máme veľa zaujímavých hostí, ale nemáme až tak často hostí s takýmto zaujímavým pohľadom, pohľadom OSN. Nedávno sme boli v Kanade, čo sa týka integračnej politiky. A s pochopením Eh, Európskej únie, tak ako ste nám to ukázali včera v svojom vystúpení. Takže mm, možno to je. Ja e, nepoviem nič nové pre týchto ľudí. Ja som prišiel do EU z Indie, takže mám vyvážený názor a viem, aké tu veľký odpor ľudí e, mimo únie. Viem, aké sú tam zároveň aj príležitosti ľudí, ktorí nie sú bieli, aby sa dostali. E, No a váš prejav včera bol veľmi úprimný ohľadom xenofóbii. Ja som pocitoval veľmi politicky, ale veľmi, veľmi úprimné ľudia e, majú výhrady voči tomu, čo je rozdielne, čo je iné. V Kanade sme zistili, samozrejme nič nie je dokonalo, žiadna západná krajina nie je dokonala. Takmer, dobre, ja som vedel, že to poviete. Si to sudcovia, to je ďalší sudca. No, oni sú všetci rovnakí, proste, no čo už. Dobre. Mm, budem ignorovať, čo, si práve, čo ste práve povedali. Ne, ne, ne, dobre, celkom dokonale, ale nedokonale. Čiže žiadna krajina nedokonala. Aký je rozdiel? Čo sa udielo, tom by sa zmenili postoje, pretože mnohí hovorili o tom, že všetci sú nervózni v Európskej únie. E, v podstate je toto vnímanie, že no, počujete, aj pani Intervalt práve povedala, je tu tá koncepcia, že je to pomerne malá plocha, alebo v povalských štátoch nemáme až tak veľa migrantov, ak ste tam husté, veľmi, veľmi, husté, mm, veľmi vysoká hustota obyvateľstva, mm, sú tu konflikty, problémy s bezpečnosťou, všetky tieto tlaky na základe toho, že v podstate sú tu rozdiely, rasizmus, e, veľa, veľká hustota obyvateľstva. Aké proaktívne opatrenia prijímate? v západných krajinách, aby sa zmenilo vnímanie ľudí tak, aby napríklad jednoducho ľudia si uvedomili, že migrácia je aj nutná. Spomenuli ste to o svojom vystúpení, že je nutná, je potrebná, ale faktom je to, že všetky naše politiky nie sú zamerané toto naše opatrenia na zákon migráciu, sú takmer neexistujúce v Európskej únie. Snažíme momentálne sa riešiť e, modú kartu. Takmer všetky členské štáty sú proti tomu, to je tak asi všetko. Máme, ja neviem, asi tri, zo pár opatrení pre zákonnú migráciu, zákonné trasy. A mnohí z nás tu prítomní pracujú na mnohých týchto témach progresívnych, ale v podstate celé to stojí na tom, že máme reštriktívne kontrolné opatrenia a mnohí ľudia tvrdia, že ich chcú. Pýtam sa na vás však, čo sa deje v takých krajinách ako napríklad Kanada, kde vidíme, že ľudia vnímajú veci vyváženejšie, vidia aj prínos migrácií, nielen bielej migrácii, ale aj migrácii z krajín, kde sú ľudia inej rasy a tak ďalej. A ja by som chcel pochopiť z vášho pohľadu, ako vy vnímate to, do akej miery musia byť vlády a štáty proaktívne, mimovládne organizácie, čo robia, ako robia. Ja viem, že to je veľká otázka, ale nemáme často takých hostí, ktorí vidia rôzne systémy. Neviem, či sa ešte chce niekto niečo iné opýtať. No, Barbara's just arrived, but she, we could do another round if this. Did you want to ask? We could we, we could do another round if you. Takže uh, Neviem, či aj iní nechcú položiť ešte otázky. Katarína? Katarína Čeniči. Ďakujem pekne. Ja, ja som tiež sudkynia a hovorilo sa tu o sudcoch ako o ľuďoch, ktorí niekedy sa tvária, že sú dokonalí alebo že sú nadradení tým ostatným. Nie, to má byť štip. Mm, ja som sudkynia, teda mám skúsenosti, som zo Sicílie v Taliansku a ja to vnímam tak, že naše príjmacie postupy a náš prístup k ním je niečo, čo je z dávnej minulosti, e, pretože v histórii, teda je to zakojené v histórii, pretože na Sicíliu vždy prichádzalo veľa ľudí a čo sa týka migrácie, ľudia prichádzajú v zložitej situácii, v dramatickej situácii, ľudia utekajú pred konfliktami, stíhaním, prenasledovaním, trpia a vydávajú sa na zúfalú cestu. Nie je to cesta nádeje, ale to cesta zúfalstva, na ktorú sa vydávajú e, cestu do neznáma my sme sa naozaj snažili riešiť tieto veci cez inštitúcie na národnej miestnej úrovni, za spolupráce s mimovládnymi organizáciami, ale aj samotnými občanmi, ktorí by nakladali veľké úsilie, aby uh, mohli prijať uh, E, ľudí nie v zmysle v tom okamihu hneď, keď prídu na naše brehy, ale následne snažia sa poskytovať im podporu, e, starajú sa o malotých bez prevodu a tak ďalej. A potom sú tu iné štáty v Európe, ktorí stavajú múry. Možno nie nutne fyzické prekážky, ale kde jednoducho situácia nie je pozitívna. Takže ja by som sa vrátila k tomu, čo Klot povedal v súvislosti so Spojeným kráľovstvom. Tie štáty, ktoré mali alebo využili svoje kapacity, jedna vec. A potom sú tu druhé krajiny, ktoré nemajú taký istý prístup. A čo môžeme preto spraviť, aby sme ich dostali na tú istú loď. Vy ste povedali predtým, že migrácia je výzvou, ale môže byť aj niečím pozitívnym. A ja si myslím, že každú výzvu musíme pretaviť do niečoho pozitívneho. Musíme sa k tomu postaviť tým správnym spôsobom. No možno všeo, na tej všeobecnej politickej úrovni v Európskej únii nemáme správny prístup. Nie riešime to správne. Ľudia hovoria o strachu, o obavách, o príjmaní niekoho, kto je iný ako sme my. ktorí prinášajú so sebou inú realitu, ako je realita nášho života. Ako môžeme my sa snažiť a pomôcť? Ako môžeme prispieť k vytvoreniu celej Európskej únie naozaj skutočnú solidaritu, nie nejakú nútenú povinnú, ale skutočnú e, solidaritu. Celá myšlienka e, trestania krajín, ktoré neprejavujú solidaritu, to je veľmi smutné, pretože malo by to byť práve naopak. A neviem, čo si vymyslíte z vašich skúseností z Kanady, v Kanade, čo nám môžete povedať ako by sme mali obrátiť výzvy na niečo pozitívne a dostať ďalších ľudí na našu stranu. E, videli sme, viete, že je tu aj veľká otázka Dublinu. E, je to spis, ktorý je veľký a neposúva sa nejako. A Barbara Spinelli ako, ako posledná. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán predseda, prepačte, že som prišla neskoro na toto stretnutie. Mal som iné povinnosti. Možno už sa niekto pýtal nasledujúcu otázku. E, ja by som sa chcela opýtať na repatriáciu do Libie. E, zástupkynia OSN, vedeli by ste mi povedať, aké je stanovisko OSN? k e, vyškoleniu pohraničnej stráže v Líbii. Pobrežnej stráže, pardon, v Líbii. Martin Koble, vysoký predstaviteľ OSN pre Líbiu, sa vyjadril, že má veľké obavy ohľadom rozhodnutia vyškoliť personál pobrežnej stráže Líbie. Povedal nám poslancom, že sa stačí pozrieť na YouTube a uvidíme, ako sa zaobchádza s migrantmi, ako tá e, pobrežná hliadka sa zaobchádza s migrantmi a pritom tej pobrežná hliadky má ju za úlohu e, naložiť alebo teda postarať sa o repatriovaných e, ľudí, ktorí sú vracaní späť, ako ich majú v podstate doviesť z brehov do Líbie, bez ohľadu na medzinárodné dohovory alebo základné ľudské práva. Jednoducho tieto sú porušované. Mám veľké obavy z toho celého, pretože Taliansko je v prvej línii aj týchto vzdelávacích aktivít alebo výcvikových aktivít pre Libyskú pobrežnú hliadku, takže chcela by som vedieť, čo si o tom myslíte. A myslíte vy, ak už niekto položil tú otázku, ospravedlňujem sa. Nie, Barbara, trošku sme spomenuli Libiu, ale takúto konkrétnu otázku sme nemali, čiže je to dobré. A uh, tu sú aj ľudia z EAS, takže možno, že aj tí by vedeli zareagovať na túto otázku. Zaznelo to už včera. Dobre, takže a požiadam pani Albu a potom ďalších dvoch hostí, aby zareagovali. Nech sa páči zareagovať na pripomienky a otázky poslancov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Veľmi zaujímavá škála názorov a obav. Mnohými súhlasím, nie so všetkými, Nebudem odpovedať otázku po otázke, tak všeobecne zodpoviem. Prvá vec, verejná politika, keď máte verejnú mienku, ktorá vás tlačí nejakým smerom, nie je až také ťažké, niekedy je to dosť ťažké nájsť presne to správne opatrenie, ale je to pomerne ľahké. Veľmi ťažké však je podľa mňa byť dostatočným lídrom tak ako to hovoril slovo, líder je niekto, kto vedie tú verejnú mienku. Ak títo lídry na základe profesného vyhodnotenia situácie zastávajú názor, že tlaky verejnej mienky idú nesprávnym smerom a v demokracii, ja chápem, že musíme citlivo reagovať, ale nie sa vzdávať a nie e, v podstate sa podriadiť verejnej mienke, ktorá e, vychádza z nesprávnych informácií Áno, je tu celá škala nástrojov odrádzajúcich, ale ja si myslím, že keď ste lídrom, tak sa musíte snažiť viesť cez informácie a obhajovanie a určité spôsoby presviečania. Niektorí ľudia, podľa mňa, z nejakého dôvodu jednoducho nedokážu alebo nechcú byť presvedčení na základe faktov a dát a popasovať sa pochopiť realitu a vybrať sa tým správnym smerom. Jednoducho takí ľudia sú. A k tejto konkrétnej veci ja si nemyslím, že si môžeme dovoliť čakať nejakú hlbokú transformáciu toho, čo sa hovorí, aby verejná mienka sa dala zmobilizovať tým správnym smerom. Toto je okamih pre lídrov a lídry sa musia konfrontovať s tou aktuálnou preferenciou vnemov namiesto faktov alebo presvedčenia a to, čo e, a povier e, versus znalosti. Máme dosť údajov a všetky aspekty velenej politiky nemôžeme riešiť detailne. Napríklad prenositeľnosť dávok. Jednoducho nemáme všetky osvedčené postupy z celého sveta, takže musíme sa nechať riadiť všeobecnými princípmi a myslím si, že Európa e, v tomto okamihu histórie by spravila rozumne, ak by sa riadila tým, čo sa spravilo z Európy tú krajinu, cieľovú krajinu. Je to priestor slobody a prosperity a to nebola náhoda, že je tomu tak. Je to dôsledok politik, ktoré stávajú na ľudských právach a tak ďalej. A toto je ten správny čas vrátiť sa k tomu a premyslieť si túto výzvu z pohľadu princípov. Ja tu nie som na to, aby som vám prednášala, poučala vás. Vy ste oveľa lepšie, e, e, oveľa lepšie situácie, aby ste riešili svoje vlastné problémy alebo všeobecnosti, a to budem hovoriť to my s tým priateľom v Latinskej Amerike, ktoré majú zase iné výzvy, ktorú oni sami predstavujú niekedy úplne iným spôsobom, alebo ľuďom na Filipínach, v Indonézii, v Bangladeši, ktorí vyvážajú veľa veľkú časť obyvateľstva, väčšinou žien, e, ktoré pracujú v arabských krajinách, e, kde 80 obyvateľstva sú zahraniční pracovníci. To sa prezentuje rozdielným spôsobom. Vy ste na najlepšej pozícii, aby ste si riešili vaše problémy. Ale ja vám poviem len toľko, nemáte ten predpich, nemôžete si dovoliť e, počakať na verejnú mienku, aby vás zobrala tam, kde potrebujete ísť. Teraz je čas na vás, aby ste vy tú verejnú mienku doviedli tam, kde treba ísť. E, takisto sme výsledkom vlastnej histórie, každý z nás. Dnes hovorím ako medzinárodná úradnička, už nie som kanadianka, nie som tu za kanadskú vládu, ja som tu za OSN, ale ja som takisto výsledkom vlastnej histórie. A vy, keď ste povedali takmer dokonali, ja som naozaj myslela takmer dokonali, neúplne dokonali. Vraciam sa k tomu vtipu. Myslím si, že až donedávna sa vždy hovorilo, že Kanada je jedinou krajinou na svete, kde môžete vyhrať voľby na proamigračnej platforme. To nie je preto, že sme sa narodili viac menej nadradenejší ako hoď kto iný. Máme veľké územie, áno, máme potreby ďalšieho obyvateľstva. Kanada má dlhú históriu migrácie, príjmanie utečencov aj iných typov migrantov. Mali sme nedávno, čo sa týka utečencov, veľmi, veľmi úspešný program e, sponzorstva obce, kde ľudia v nejakej dedinke obci alebo v nejakom predmestí sa zozbierali, dali dohromady 30 tisíc dolárov, to je veľa peňazí, aby podporili konkrétnu rodinu, konkrétne sírskych utečencov. Veľmi, veľmi úspešné, mnohí, všetci sa z toho veľmi dobre cítili a úprimne povedané, my sme mali ten prepich, mohli sme si dovoliť robiť takéto presídlovania zo zahraničia. Ľudia jednoducho neplávajú z Arktiky alebo z Atlantického oceánu, neplávajú k našim brehom a nedávno sme mali iba v podstate, máme jednu pozemnú hranicu, ktorú nikto nespochybnil, aj keď to sa trošku teraz mení. Takže je veľmi ťažké porovnávať situácie a prednášať ľuďom a hovoriť im, čo by mali alebo nemali robiť. Jedna vec, tak to povie, že to ne, nie sme až taký dokonalí. Poviem vám to, lebo je to zaujímavé. E, minulý týždeň v kanadskej tlači prebehla správa o e, viacerých firmách, veľkých firmách v Montriole, vrátane veľkých neovládnych organizácií, ktorí pracujú v sektore humanitárnej pomoci ktoré zistili cez e, novinárov, že niektorí ľudia, ktorí pracujú pre firmu, ktorá čistí budovu v noci, ľudia, ktorí prídu po tom, čo my všetci ideme domov, prázdne, e, čistia toalety a vynášajú smeti. Tieto firmy, či už to boli banky alebo vládne organizácie, platili korektnú trhovú hodnotu tejto firme, ktorá čistila a zistili, že táto firma zamestnávala mnoho nezákonných migrantov, nedostatočne zaplatených, zneužívala ich a títo o tom nevedeli. Ja som tam nebola vtedy, keď bol tento článok zverejnený. Ja som momentálne v New Yorku. Úplne povedané neviem, ako reagovala verejnosť, ale jednoznačne tom článku bol taký, že nie sú na vine nezákonní migranti, ale my sa všetci môžeme hambiť za to, že ešte stále tolerujeme systém, keď je tu čierna ekonomika, ktorá umožňuje takéto zneužívanie. A ja si myslím, že toto je tá správna odozva a je potrebné situáciu skorigovať. Ja... Tu zazneli určité čísla, ktoré som nepoznala o proporciách. V podstate jednak ten globálny kompakt bude musieť ísť za horizont. Nestačí zmobilizovať celý svet, aby sme sa stretli naozaj poprvýkrát na túto tému a snažili sa vyriešiť problém v horizonte dvoch rokov musíme rozmýšľať v horizonte niekoľkých desaťročí, aká bude mobilita ľudí a ako najlepšie sa vybaviť a pripraviť na to, aby sme tento e, proces náležite zvládli. Určite sa nebude dokonalé, určite budú tí, ktorí podvádzajú, zneužívajú, ktorí pašujú, ale potrebujeme to minimalizovať a maximalizovať tie pozitívne aspekty, potrebné aspekty migrácie. Vieme, že historický kontext je taký, že mobilita ľudí, čo sa týka proporcií, boli viac menej stabilná. Vypočuli sme si čísla od 2,9 po 3,3 Samozrejme budú tu odchýlky, ale pravdepodobne to ostane v tejto škále. Čo sa týka skutočných čísel, bude oveľa viac ľudí, pretože je oveľa viac ľudí na planete, čiže 3 ktoré budú na pohybe budú znamenať viac ľudí a nebude to ani rovnomerne rozložené. To všetko vieme, čiže toto je realita, ktorú musíme riešiť. Úprimne povedané, ja nemám absolútnu predstavu o tom, či 7 miliónov Afrikánov, Afričanov, ktorí sa vybrali do Európy, alebo nie, netuším, ale musím vám povedať, že ak by tomu tak bolo, tak eh, tých 25 obyvateľstva na začiatku sírskej krízy prijal v podstate utečencov za predstavu 25 svojho obyvateľstva. Ja to neobhajujem, ale to porovnanie medzi tým, čo sa deje v Libanone, čo sa delo, aj stále deje, čo bolo na začiatku, to je asi tak, ako keby všetci Kanadiania z večera do rána prešli do Spojených štátov. A aj tak by to nebol ešte ten správny pomer. Takže musíme mať globálny obraz, musíme si položiť otázku, aké budú tie správne politiky, ktorými budeme riešiť tieto veci. A úprimne povedané, ja spochybnem to, či tých 7 miliónov Afričanov, ktorí si plánujú cestu do Európy, neviem a vieme o migrácii to, že veľká časť mobility ľudí je interná mobilita. Ľudia sa najprv presúvajú vo svojej krajine, potom je to regionálne. regionálne tu migračný fenomén juh ktorý je obrovský a rovnakým spôsobom stále viac štátov už nie sú len výlučne krajinami pôvodu. Keď sa bavíte s e, Africkou protistranou, tak by bolo veľmi užitočné, ak by ste im povedali, že máte taký istý problém ako, ako vy, že aj oni sú v mnohých prípadoch cieľovou krajinou a majú vo svojich krajinách nezákonných migrantov, ktorí budú sa snažiť vrátiť do ich krajín pôvodu alebo regularizovať ich pobyt v ich krajine, čiže máte veľa spoločného. Samozrejme musíte od, vystúpiť od, so stereotypov krajina pôvodu, tranzitu či destinácie. Mobilita ľudí je v podstate dokola, obehová. Mm, dobrovoľné či povinné alebo záväzné princípy solidarity, k tomu sa nebudem vyjadrovať, to závisí od situácie. Môžem vám povedať, že dohovor o utečencoch poskytuje špecifické zákonné záruky, ktoré ľudia e, radi prehliadajú, bo im to vyhovuje, že e, osoba, ktorá uteká pred stíhaním, má právo nezákonne prekročiť hranicu. O tom to celé je. <clears throat> Samozrejme, keď ste stíhaní, tak e, nemôžete zákonne prekočiť hranicu, lebo by ste ju nikdy neprekročili, by vás pritom zabili. Takže je tu dohovor o utečencoch a ten vychádza z predpokladu a ja nemám rada ten pojem prerozdelenia bremena, skôr prerozdelenie zodpovednosti alebo akokoľvek to chcete nazvať. Ale nebolo veľa sírčanov, ktorí, ak som povedala, <laughs> vkráčali do Kanady vkráčali do susedných krajín v dôsledku zemepisu. Prečo zemepis by mal rozhodnúť o tom, prečo by geografia mala rozhodnúť o tom, kto má kapacitu a kto je v najlepšej pozícii zachraňovať ľudí, ktorí to potrebujú. A tu človek by dúfal, že v duchu a solidarita je dvojsmerná cesta. Uh, áno, niekedy každý z nás potrebuje pomoc niekoho iného. Opäť nebudem sa k tomu vyjadrovať v kontexte Európy. Myslím si, že to sú veci, ktoré sú interné, sú vlastné Európskej únie a ja by som eh, chcela pripomenúť, že eh, v podstate ste boli držiteľom Nobelovej ceny za mier a dúfam, že si túto cenu aj zaslúži Európa. A sú tu ďalšie konkrétne otázky, ku ktorým momentálne sa jednoducho nemôžem vyjadriť. Momentálne nemám to ani v mandáte a mm, robím to iba 3 mesiace, je tu množstvo faktov, faktických vecí, kde mm, zatiaľ ešte um, necítim sa v, um, istá, aby som sa k tomu vyjadrovala. Možno, že kolegovia z IOM majú viac skúseností z terénu. Ja môžem povedať, že na úrovni politiky určite toho právneho pohľadu outsourcovanie zodpovednosti nie je akceptovaná forma e, vyriešenia tejto zodpovednosti. Zodpovednosť ostáva, nemôžete ju presunúť na niekoho iného. K tomu nemám čo ďalej povedať. A zároveň e, o dva týždne budem v Ríme a dúfam, že lepšie pochopím otázku alebo teda celú, celú tú problematiku záchrany na mori a výcviku líbyskej e, pobrežnej stráže. Momentálne nemám dostatočné podklady na to, aby som sa mohla s istotou k tejto veci vyjadriť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Loty, chcete stručne sa k tomu ešte vyjadriť, možno pokiaľ ide o Líbiu? Jedna z výhod e, včerajšej konferencie je to, že potrebujeme väčšiu spoluprácu aj z SFVČ, pokiaľ ide o tieto otázky. To bola jedna z tých hlavných, jeden z tých hlavných od- odkazov. Takže nech sa páči. Ďakujem pekne. Áno, ja si myslím, že Pani Mogherini sa vysporiadala s viacerými z týchto otázok včera vo svojom príhovore, pretože sa to týka toho externého aspektu Európskej únie v oblasti migračnej politiky. Takže pár bodov, ktorým sa vyjadrím. My spolupracujeme, alebo sme zaangažovaní v celej tej oblasti, pokiaľ ide o pašovanie a prevádzanie ľudí, pretože toto vlastne je e, tá oblasť, kde sa ľudia stávajú obetiami plnia, platia veľa peňazí za to, aby ich niekto previezol, prepašoval, takže v tejto oblasti máme viaceré aktivity. Treba prerušiť ich biznis model, biznis model tých pašerákov, to sa dá urobiť viacerými spôsobmi, pretože sa to deje na mori, takisto sa to deje na súši, treba vytvárať kapacity, spolupracujeme s vládami, s orgánmi, aby sme prerušili niektoré z týchto organizovaných kriminálnych band, aby ľudia, ktorí majú ambície na lepší život, skutočne nepadli do rúk týchto organizovaných band. To je na prvých priečkách nášho programu, kde spolupracujeme s viacerými partnermi, či už na juhu Líbie alebo inde. Holistický prístup je niečo, čo my robíme. Ide tu o to, že nie je tu iba o migráciu, migráciu. Snažíme sa zasadiť migráciu do kontextu našich partnerstiev s našimi prioritnými krajinami, v tomto prípade v Afrike, a takisto sa snažíme, môžeme to nazvať možno spoločné vzájomné cieľ a takisto záujmy našich partnerských krajín a aj naše vlastné. Ja si myslím, že veľa z tých skúseností, ktoré sme získali za posledné roky, pokiaľ ide o rámcové partnerstvo, teda nový prístup, ktorý sme vlastne viackrát vysvetlili, možno viac vo výbore AFE, tam sme sa skutočne poučili o tom, ako môžeme spolupracovať s partnerskými krajinami vyváženým spôsobom, viac sa zacieleným spôsobom, aby sme brali do úvahy ich obavy, ich záujmy, kde by sa im dalo pomôcť, kde by potrebovali napríklad podporu, kde potrebujú viac vedomostí, poznatkov. Takže takýmto spôsobom sa to nesústredí iba na, cel, na migráciu, pretože ak chcete zaznamenať pokrok, je to trochu odlišné. A viacere z týchto ponaučení, to sme vlastne už z minulého roka videli, pokiaľ ide o to neorské vyhlásenie, tam boli tie tematické konzultácie. To je tá skúsenosť, ktorú sme sa my poučili, kde sme mali jednoducho úplne nový druh partnerstiev s krajinami. Spomínam tu teraz Afriku, ale takisto aj v iných častiach sveta. A to je to, z čoho sme sa poučili. To je to, čo my dávame do tých tematických kontextov. A hovoríme, takýmto spôsobom treba postupovať, treba zohľadniť záujmy. A takisto aj pokiaľ ide o tie prapriečiny, tie prapriečiny s tým takisto súvisia. Ide tu o komplexnú otázku, toho, prečo ľudia odpúšťajú svoje krajiny. Klíma, teploty, tak ako dnes, bezpečnosť, chudoba, potravinová bezpečnosť. A ja si myslím, že potrebujeme viacero krátkodobých opatrení. Momentálne to aj robíme, pretože tu je potreba pre tieto krátkodobé opatrenia pozrieť sa do členských štátov, ale takisto potrebujeme aj dlhodobé. A tie prapríčiny, to sú, tie sa odstrania dlhodobou víziou. Máme trustový fond, kde sa snažíme financovať projekty v rámci afrických krajín momentálne a vy ste do toho zaangažovaní. Je to vlastne súčasť Európskeho investičného fondu, je to trastový fond pre rozvoj, ktorý prinesie vlastne miliardy súkromných financií tým, že bude atraktívny pre medzinárodné firmy, ale vytvárajú sa tým aj pracovné príležitosti. To je vlastne to, čo krajiny potrebujú. Ľudia tam chcú prácu, a chcú to mať v kombinácii s bezpečnosťou. Takže to sú také dľadové ambície, ktoré z dlhodobého hľadiska idú ruka v ruke s našou stratégiou, ale aj so stratégiou OSN, kde vlastne tie stimuly pre migráciu si vyžadujú takéto druhy riešenia. A takisto je tá celá myšlienka, máme to už s Africkou úniou prediskutované a celý ten narratív, ktorý v tom samite sa vlastne používal. Išlo tu o vytváranie pracovných príležitostí. Ľudia síce môžu migrovať, ale ak by mali možnosť, tak by pravdepodobne asi zostali doma. Migrácia je úplne prirodzená. Niektorí chcú prísť, niektorí chcú odísť, ale niektorí by chceli zostať doma. Ak sa pozriete napríklad na zraniteľné osoby a ženy, treba jednoducho zistiť, ako môžeme vytvoriť pracovné príležitosti, lepšie podmienky, pretože to je dlhodobé plánovanie. A pokiaľ ide o verejnú diplomáciu a komunikáciu, áno, máte pravdu. Ide tu o otázku vnímania Nejde to iba o čísla, potom v členských štátoch môže zbudiť problémy. Samozrejme potrebujeme e, lepšie dôkazové prístupy, ale aj v tých prípadoch, kde tieto informácie máme, nestačí to vždy na to, aby sme zmenili spôsob vnímania z viacerých dôvodov, ktoré možno poznáte lepšie ako ja. A pokiaľ ide o Líbiu, tak je to veľmi také e, Mení sa tá situácia podľa politického zriadenia a momentálne, čo sa snažíme napríklad v Sofiou robiť, je zachraňovať životy. Myslím, že to je naša prvá povinnosť. Treba e, zachrániť životy, zabezpečiť ochranu a potom zlepšiť podmienky pre tých ľudí, kdekoľvek sa už nachádzajú. Ale myslím, že tie životy a ochrana je to, čo robíme v rámci toho projektu. Pokiaľ ide o školiaci komponent v rámci Sofii, pokiaľ ide o pobrežné hliadky, myslím, že to sa to máme zhruba na úrovni 130 a pobrežné hliadky, hliadky v Líbii, tieto sú takisto súčasťou tohoto programu. Ide to integrovaný prístup pri vzdelávaní tých, ktorí pracujú v tých pobrežných hliadkách a neskôr to bude ešte doplnené o monitoring, kde vlastne tieto pobrežné hliadky a tí, čo tam pracujú, sa dozvedia, akým spôsobom teda správne viesť tie lode. Dali sme zhruba 90 miliónov do tohoto programu Sofie, ale vlastne o čo tu ide? Ide tu o to, aby sme zabezpečili to, aby sa zlepšili podmienky pre, v rámci tých centier, ktoré existujú. Keď už teda sú tam, treba im zabezpečiť e, všetko to, čo potrebujú. Potraviny, prikryvky, aby jednoducho všetko bolo v poriadku. Momentálne tie podmienky sú veľmi zlé a treba urobiť všetko preto, aby sa to zlepšilo. Na druhej strane treba urobiť aj to, aby centra, kde sa nastupuje na lode, po tom, čo ľudia vystúpia z lode v Líbii, po tom čo sme ich zachránili, aby mali zabezpečenú najväčšiu možnú mieru ochrany v Líbii. Samozrejme, vyžaduje si to ešte ďalšie kroky priamo v teréne, ale Treba k nim pristupovať ľudsky v súlade s tými možnosťami, ktoré treba poskytnúť. Prepač, že ťa preruším. Sophie Intveld a Barbara, chcete ešte sa k niečomu vyjadriť? Ospravedlňujem sa, že som prerušil. Týka sa to tej otázky Líbie? Úprimne povedané, to, čo vy hovoríte, sa zdá byť jednoducho e, úplne odlišné od toho, čo sme počuli v prezentácii pred pár týždňami zo strany doktor, lekárov bez hraníc. To je jediná organizácia, ktorá tam je. A povedané, tie e, obrazy, ktoré nás prostredkovali, fotky, to vôbec nesúvisí s tým, čo tu vy hovoríte. Je to tam úplné peklo. A čo mňa prekvapuje, že my sme dali 90 miliónov eur. A odhľadnúť od skutočnosti, že som skôr skeptická, pokiaľ ide o vzdelávanie pobrežných hliadok v Líbii, teda úprimne povedané, sú tieto peniaze správnym spôsobom vynaložené? Iba v rámci teda diskusie povedzme, že tých ľudí prinesieme sem a vyžujeme tých 90 miliónov na to, aby sme zabezpečili život tým ľuďom tu, alebo dokonca zaslali ich dokonca aj do ich krajiny pôvodu, ak to je akceptovateľné. Zdá sa mi, ako keby sme hovorili e, absolútne mimo o, druhý, o, o odlišných záležitostiach. Ja, som nie, ja nie som spokojná zo strany predstaviteľky komisie a chcela by som citovať to, čo povedal pán Kobler, pokiaľ ide o vzdelávanie tých pobrežných liatok. Ja od, nechcem, aby sa pokračovalo vo vzdelávaní týchto pobrežných liadok. Je dôležité, aby OSN participovalo na tých jednotlivých krokoch Sofy, ale to neznamená, že všetko tam prebieha dobre aj po tom vzdelaní. Pozrite si na YouTube tie videá, uvidíte tam všetko vrátane toho, ako sa eh, chovajú eh, tí eh, v pobrežných hliadok a ktorí odmietajú ľudí prijať a oni sa potom utopia. Ja som to videla na tých videách na YouTube jednoducho vidíte tam, ako tam strieľajú tie pobrežné hliadky do ľudí, tak ja vôbec nie som spokojná s vašou odpoveďou, Prepačte. Áno, môžete sa k tomu ešte obaja vyjadriť, ak chcete. Pýtam sa týchto dvoch kole... Požiadal som teda tie dve kolegyne, pretože chceli sa vyjadriť, počul som z viacerých, eh, od viacerých kolegov v rámci LIBE, preto som chcel, aby to povedali, pretože počúvam to opakovane. Aj včera na konferencii poslanci sa na to stiažujú. Loty, môžete sa k tomu vyjadriť, ale takisto aj v rámci IMO sa môžete k tomu vyjadriť. Môžete zareagovať, nech sa páči. Stručne, my v rámci IMO sme zaangažovaní v Líbii, my sme prítomní v Líbii, my sme ju nikdy neopustili, teda fungujeme tam v tých záchranných centrách. Presne vieme, o čom hovoríme a buďme čo možno najúprimnejší. Sme tu konfrontovaní každý deň v Líbii s celou paletou volieb, ktoré sú všetky nesprávne. Ak by som si ja mal vybrať, ak by sme hovorili napríklad o mojej krajine, ani jednu z týchto možností by som si nevybral, ale není to Taliansko, je to Líbia, takže to je prvá vec. Každý deň sa musíme snažiť zistiť, bez nejakých možností overiť si veci, že čo je možno to najmenej škodlivé rozhodnutie, ktoré musíme prijať. To je prvá vec. A druhá vec, a my neškolíme tie pobrežné hriadky, my sme v tých e, nástupných centrách a pomáhame, keď ľudia vystupujú z lodi, takže my, nesu, my neškolíme tých ľudí, až teda na e, kurzy prvej pomoci a záchranné kurzy, ktoré poskytujeme tým ľuďom, ktorí pracujú v týchto centrách. Ale pred dvomi týždňami, tri týždne dozadu, polovica Euró- Európy, predstaviteľov politických novín, tlače sa sťažovalo, že mimovládne organizácie zachraňujú migrantov na pobreží Líbie a nazvali ich e, stredozemné taxíky, stredomorské taxíky. Obvinili ich z toho, že pomáhajú vlastne tým pašerákom a dokonca pašeráci ich za to vraj aj platia. Vrátane tej mimovládnej organizácie, ktorú ste vyspomenuli, napríklad Save the Children alebo MSF. A takisto máme veľké výhrady, pokiaľ ide o to, ako fungujú vlastne pobrežné hliadky v rámci svojich krokov v Líbii. Takže moja otázka je, že čo vlastne robí, aká je tu alternatíva. Mimovládne organizácie, ktoré tam pracujú, označili ich za podporovateľov pašerákov, líbijská pobrežná hliadka, takisto tu sú veľké problémy. Máte pravdu, takže čo urobiť? Ako sa vyhneme tomu, že migranti budú zomierať v týchto častiach sveta? Ak tam nebude nikto fungovať, tak ľudia budú na 100% zomierať, utopia sa. Takže my sme sa rozhodli, je to možno napadnutelné, je to hraničné, limitná, limitné rozhodnutie, ale možno najlepšie v daných okolnostiach je, že chceme zminimalizovať utrpenie tých ľudí, ktorí sú zachránení. Áno, je pravda, dochádza tu k zneužívaniu zo strany zo strany tých pobrežných radov, ale 16 tisíc ľudí sme zachránili a nikto ich nakoniec ani nezastrelil. Takže snažíme sa minimalizovať to utrpenie týchto ľudí poprvé a po druhé snažíme sa im pomáhať čo možno najviac aj v rámci tých záchranných centier, hm, kde my, a my tam pomáhame týchto ľudí sa snažíme, teda snažíme sa urobiť všetko preto, aby to nefungovalo tak ako doteraz, ale momentálne libyské úrady majú takéto predpisy a nepáči sa nám to, ale takto to jednoducho je. kriminalizácia legálnej migrácie alebo dekriminalizácia nelegálnej migrácie, to sú princípy, ktoré sa uplatňujú v týchto krajinách. Takže my síce sa staviame proti tomu, ale bohužiaľ. Takže snažíme sa minimalizovať to utopenie v týchto centrách. A posledná vec, neexistujú žiadne návrhy do Líbie, nie z Európy, pretože tí, Títo ľudia boli zachránení ešte vo vodnom priestore Líbie, ale takisto je tu aj dobrovoľný návrat týchto detenčných centier do krajín pôvodu pre všetkých tých migrantov, ktorí vlastne nás oslovia alebo oslovia a osena povedia, že my chceme ísť domov. Je to ideálne? Nie je to ideálne vôbec. Ale ani Líbia nie je ideálnou situáciou. Prepačte, ja som len to chcela objasniť, ja som reagovala na vyjadrenie pani Knudsen v mene e, SVČ a ja si uvedomujem to, čo vy hovoríte, ale ja som cez pani Knudsen reagovala vlastne na tie rozhodnutia, ktoré prijalo, prijali predstaviteľ 28 členských štátov. Ja si uvedomujem, čo vy robíte. Vy sa musíte vysporiadať s tými dopadmi, ale hovorím tu o tých, ktorí sú politicky zodpovední, komisia, SVČ, sú do istej miery, vy nie ste teda úplne zodpovední za tieto rozhodnutia, ale do istej miery ste na tom spoluúčastní a pre mňa je ťažké, pretože keď hovoríte o tom, že to je síce trochu problematické, ale vysporiadame sa s tým, nájdeme riešenie, školíme tam tie pobrežné hradky, to je všetko v poriadku, ale to ma práve napálilo, pretože do istej miery pán Ambrozy takisto potvrdzuje to, že tá situácia je úplne zúfalá že tu nie sú ani dobré alternatívy. Takže tu je ten veľký rozdiel, tá priepas medzi tým všetkým, čo sa hovorí ohľadne recepčných centier v regióne, že to je dobré riešenie, že to dobre funguje a tými obrazmi z reality, ktoré vidíme, takže tam je jednoducho veľká priepasť a ani jedno, ani druhé sa zdá byť nereálne. Ďakujem Sofii, Barbara. Toto je vždy nepríjemná práca um, vždy, ale ja viem, že je to dôležité. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne, ja si vážim vášho príspevku, ale takto sa to vyvinulo. Nuž, ono je to tak, že toto je kritická záležitosť. Um, nie vždy môžeme mať takéto, takéto záchranné služby, ktoré sa tomu budú venovať. Nemôže, sa, nemôžu zachrániť všetkých, takže e, z týchto dôvodov nemôžeme teraz zachádzať do hĺbky a do podrobností. Nikdy nezachránime celý svet a všetko. A áno, to, čo sa deje v Líbii, je nespravodlivé a všetko to je komplikované. Takže ja však dúfam, že sme vám vyčlenili dostatok priestoru a zavied, prejavili rešpekt 12. júla, potom e, prejdeme do hĺbky, budeme sa tomu venovať podrobnejšie a budeme tieto záležitosti e, diskutovať do hĺbky. Ja len chcem skontrolovať e, program, takže E, myslím, že viete o tom a že tam budete. E, my to ešte na úrovni s koordinátorov dohodneme. E, Louis Harper, Harper musí odísť. Ja by som chcela, aby tu ostala, ale nedá sa to. Naozaj si vážime, že ste prišli medzi nás. My, um, aj IOM, expert z IOM, ktorí tam na tom spolupracujú, takže my naozaj budeme aj Mexiku, takže my naozaj budeme na tomto ďalej spolupracovať. Takže veľmi pekne ďakujem. Ďakujem Luis za váš príspevok a chcel by som poďakovať aj Lotte Knudsen za jej príspevok za SVČ a tiež by som chcel poďakovať aj IOM. Ďakujem pekne kolegovia a e, konkrétne k Líbii budeme diskutovať 12. júla. Program už som spomenul, poznáte ho. Veľmi pekne ďakujem, veľmi pekne ďakujem. Bolo to vynikajúce, bolo to úžasné stretnutie, naozaj ďakujem. E, ďakujem kolegovia, ďakujem pekne. Veľmi pekne ďakujem. Um, ja viem, kolegovia, že je to veľmi únavné, že ľudia už musia cestovať domov, ale musíme pokračovať. Takže bod 10 10, bod 10 je prezentácia e, pani Violeta Moreno Lax e, z Univerzity z Londýna a Natasha Zaun z Univerzity z Oxfordu. E, koordinátori sa rozhodli, že sa bude implementovať rozhodnutie rady z roku 2015, kde sa nastolí nastolia provizorné opatrenia v oblasti ochrany pre prospech Talianska, Grécka a Teraz prejdeme rovno eh, k našim dvom prezentátorkám. Máte mm, priesvitky ako obyčajne, takže nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne aj výboru LIBE za to, že nás tu dnes privítali. Je to naozaj veľká e, čest pre nás a my sme sa venovali tejto štúdii o premiesňovaní, ktorú chceme predstaviť tomuto výboru. Pokiaľ ide o tento režim relokácií, chcem vás poinformovať o týchto relevantných rozhodnutia. Dve z nich boli boli zverejnené po roku 2015 a potom v roku 2016 a to bolo potom e, do, po tej dohode EÚ a Turecko. My sme sa zamerali na tých 160 tisíc transferov e, počas 24 mesiacov, predovšetkým do Grécka a Talianska. Títo splnili svoju úlohu na 90%, takže veľké percento už bolo relokovaných. E, takže tam Norsko, e, Norsko sa zaviazalo a Spojené kráľovstvo a Dánsko majú z tohto výnimku, takže máme takýto rozdeľovací kľúč, ktorý sa e, rieši, ktorý sa e, zakladá na celkovom počte obyvateľstva HDP a potom priemernom počte žiadateľov o azyl. Mali sme 75% kvotu uznania, ktorí sa kvalifikovali do tohto režimu e, to, a to legálnym spôsobom, nediskriminačným spôsobom a implementáciou v praxi, pretože je veľmi ťažko e, predpokladať, aké e, národnosti sa budú kvalifikovať v rámci tejto kvóty. Bolo to trošku nerovné, Nataša nám o tom povie za sekundičku a potom Európska únia proti e, Polsku, Maďarsku a Českej republike spustila konanie pre porušenie a títo naozaj sú veľmi zdráhaví, pokiaľ ide o prija- prijatie týchto opatrení. Teraz Nataša, nech sa páči. Áno, pozrime sa na tie členské štáty, ktoré toto veľmi dobre implementovali a na tie, ktoré to neimplementovali tak najlepšie. Malta je jedinou krajinou, ktorá svoje povinnosti doteraz splnila. Um, teda to percento je 100% a potom ostatné štáty si svoje záväzky ešte nesplnili. A celkom dobré to bolo aj v ostatných krajinách, ako napríklad Fínsko, Írsko, tí sú už na dobrej ceste, potom niektoré členské štáty sú celkom na dobrej ceste, ale ešte nesplnili tieto ciele. No a toto sú štáty, ktoré nepostupujú veľmi dobre. Je to veľký počet členských štátov, ktorí nerelokovali nikoho Rakúsko, Maďarsko, Polsko a Česká republika viac menej 0%, nesplnili si svoje povinnosti. No a potom aj ďalšie členské štáty, ako napríklad Švédsko, ktoré je väčšinou veľmi dobré, keď chce prevziať zodpovednosť. A Rakúsko je tu naozaj takou výnimkou, možno, že to potom vysvetlíme prečo. Asi nepočínajú až tak dobre. Ale prečo Rakúsko nikoho nerekolkovalo, to nevieme si vysvetliť. No a teraz e, ten, ten dobrý a zlý výkon, e, takže toto je nedostatok tých národných kontaktných e, bodov a politická podpora je pre relokáciu mimoriadne dôležitá, aby to fungovalo. Tiež už tu odznelo, že vyšegrádske štáty sú veľmi proti tomuto rozhodnutiu a nepočínali si dobre, pokiaľ ide o e, jeho implementáciu. Takže tu nebola politická podpora. A tie členské štáty, ktoré sa k tomu zaviazali, tak tí si počínali veľmi dobre a to poukazuje na to, že táto politická podpora je veľmi dôležitá a potom aj administratívne a príjmacie kapacity. E, tam niektoré členské štáty nemajú tieto kapacity, tieto príjmacie tábory, ale aj tu je určitá dynamika, pretože e, Fínsko v roku 2015 malo veľmi veľa žiadostí, ktoré sa stále zvyšujú a oni ich spracúvajú tak rýchlo, že Mm, tieto príjmacie tábory môžu využívať na premiestnenie. Potom sú tu aj také všeobecné výzvy, pokiaľ ide o zraniteľných žiadateľov, ako napríklad nesprevádzaných maloletých. A potom sú tu problémy aj s príjmaním s vnímaním určitých hrozieb, bezpečnostných hrozieb v rámci tejto relokácie. A toto členské štáty využívajú ako výhovorku, aby týchto žiadateľov mohli vylúčiť. Áno, je to problematické, pretože tieto štáty neposkytnú žiadne správne odôvodnenie, prečo týchto ľudí odmietajú. A teraz si tu vysvetlíme aj problémy, aké máme v Taliansku a Grécku. Toto sú tie externé eh, výzvy nedostatočné prísľuby, pomalosť v týchto transferoch, ale sú to aj doma, domáce výzvy, nedostatok pripravenosti, komplikovanosť miestnych postupov, prílišná centralizácia, prílišná lokalizácia. A potom niekto nemá ani informácie o tomto procese, takže nevedia, kde je táto organizácia. Potom sa títo utečenci dostávajú do rôznych regiónov. Aký to má dopad na týchto žiadateľov o azyl v Taliansku a Grécku? Títo majú nedostatok informácií mm, o tých krajinách, kam by mohli ísť, kam by sa mohli relokovať a potom sú čítajú na Wikipédii o členských štátoch, kam by ich mohli relokovať, ale nemajú ani prístup k právnym opravným prostriedkom, takže v podstate nemajú temer žiadne informácie, ani vôbec nie sú zaangažovaní do toho procesu a nevedia vlastne ani o tom, čo sa bude diať ako ďalšie. Áno, takže keď sa pozrieme na túto schému relokácií, na tento režim, takže my tu máme takýto prístup eh, hotspot eh, a tým cieľom bolo pôvodne eh, identifikovať týchto kandidátov relokácie, ale potom, čo sa Európska únia dohodla s Tureckom, tak sa to celé zmenilo. A táto Nové zameranie sa zameriava na kontrolu migrácie. Teda je tu agentúra, ktorá by tu mala prevládať a teda v podstate je to jedna jediná, ktorá je pokrytá v rámci tohto eh, režimu z oktobru 2016. Teda to je jediná z tých agentúr, ktorá sa zameriava na riadenie migrácií, takže oni eh, to manažujú, profilujú a zamerali sa aj na debriefing, ale to záleží od jednotlivých členských krajín. Tie ostatné agentúry boli v týchto hotspotoch, ale to má len nepriamy eh, dopad Europol a Eurojust hodnotili nebezpečenstvo organizovaného zločinu a potom vydali rozhodnutia ale vlastne už prekročili svoje právomoci podľa nariadenia o EASO. Takže toto naozaj tu vstúpa. takže naozaj tu nie je jasný právny rámec, to je veľká nevýhoda. Tu ide o rozdelenie prác, ale potom tu ide aj o porušenie ľudských práv a porušenie správnej administratívnej e, praxe a tieto porušenia boli naozaj značné a bolo ich mnoho. Keď sa pozrieme na túto relokačnú schému, toto existuje spolu s dublinským systémom, takže tuto máme tieto dublinské transfery a to je viac ako re- tie predchádzajúce relokácie, takže tuto, tieto dva systémy by mali byť e, prepracované a ich dobrá spolupráca bude určite veľmi dôležitá. Pán predseda, už mi to nebude trvať dlho, takže E, tento režim má viaceré e, kľúčové aspekty, keď sa pozrieme na tie chyby a na tie, e, na tie pozitívne stránky. Takže tá pozitívna stránka, že je tu naozaj široká, veľká snaha zo strany Európskej únie, je to politický výdobytok, Takže toto je to prvé prerozdelenie na základe článku 80 zmluvy o fungovaní Európskej únie. A preto je potrebné zmeniť Dublin, ale sú tu určité nedostatky, ktoré musíme trošku napraviť, pretože tie základné práva nie sú dodržiavané a toto musí byť e, tie zosúladené so ženevským dohovorom. Medzi tými hlavnými tokmi, ktoré sme identifikovali, vymenujem iba 5 z nich. Prvý je chýbajúca úprimná angažovanosť zo strany členských štátov do tohto systému. To znamená nepodložené odmietnutia na za, pomalé miera transferov a odmietania, to sme už spomenuli čo spomaluje a podrýva efektívnosť celého systému. Podľa nás konkrétny balík postihov a stimulov, ktorý by stíhal tých zlých a chválil tých dobrých, by mal byť v každom nástroji, úspešnom nástroji a nemali by sme mať iba také e, opatrenie za porušenie predpisov, ktoré prichádza neskoro. Bolo by lepšie mať celý balík stimulov, tak aby všetko fungovalo podľa plánu. Druhá práva utečencov, spájanie rodina, záujmy detí, je tu precedens Dublin a relokačných pravidiel. To by malo byť súčasťou všetkých akéhokoľvek budúceho systému. Preferencie by mali byť dohľadnené a mal by sa tak zabezpečiť ich dôvera v systém, aby neutekali. Uh, e, zo párovací nástroj by bolo dobré, ak e, máte nejaké konkrétne veci a môžeme o tom hovoriť neskôr. Tretia vec, na ktorú som chcela upozorniť, chýba tu jasná definícia úloha zodpovednosti všetkých aktérov tohto systému. To sa musí vyriešiť, aby sme sa vyhli nekoordinovaným reakciám, e, e, nadmernej byrokracii a chaosu. Um, je to zásadné pretože aby neboli rozčlenené samostatne úlohy jednotlivých agentúr a podobne, tak ako je to v Frontexe momentálne, potrebné komplexné nariadenie s komplexnou víziou. To by bolo veľa lepšia investícia. Kritika číslo 4 je potrebné zabezpečiť dodržiavanie primárneho práva. To nie je nepovinné pre všetkým chata základných ľudských práv a pre tento účel zavedenie monitorovacieho systému spolu s efektívnymi opravnými prostriedkami by sme mali zároveň zvážiť a nepovažovať to za samozrejmosť. A popore najzásadnejšia vec na záver, dlhodobá institucionalizácia akýchkoľvek ukázať, ak má byť zmysluplný a musí dodržovať princípy solidarity a zdieľanej zodpovednosti, e, tak ako je to v aktuálnej, na rozdiel od toho, čo je v aktuálnej väzii Dublinu, budúci systém by mal zaviesť štrukturovaný mechanizmus a priori distribúcie žiadateľov o azyl a nie e, taký systém, m, ktorý predstavuje kolektívny systém alokácií, ktorý vlastne reaguje iba na krízu ak chceme reagovať na krízu, musíme mať princíp vnútro EU solidarity na stálej štruktúralnom základe článku 80 zmluvy o fungovaní EÚ, aby sa to stalo realitou v Európskej únii. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem obom za odvedenú prácu. Máme málo času, tak rovno dáme slovo kolegom spravodajca. Tu dnes nie je. Chce sa niekto opýtať niečo k správe Barbara? Spinelli, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela poďakovať pani Lax, ktorá je vynikajúca odborníčkou na túto konkrétnu tému. Takmer všetky texty, ktoré píše, sú pre mňa vzorom Viete, toto je ďalšia štúdia, ktorá ma veľmi, veľmi zaujíma. Pre mňa je veľmi dôležité otázka dublinských transferov a návratov do Talianska, ktoré sú dvoj až trojnásobne väčšie ako relokácie. Mám tu otázku. Budú rozhodnutia súdu ako pre Taliansko, tak aj pre Grécko, podľa ktorých ľudia alebo utečenci nemajú byť transferovaní na základe Dublinu, pretože e, tá krajina, do ktorej sa majú vrátiť, e, podľa Dublinu nedodržuje pravidlá uvedené v Dubline. Ako to teda funguje? Jednoducho sa prehľadajú takéto súdne rozhodnutia? Ako je to možné? Druhá vec, ktorá vystala zo štúdie, priority reunifikácie obetovného spojenia rodín v súvislosti s relokáciami. To je niečo, čo by sa malo spraviť okamžite. A tu je dohoda nemeckej a gréckej vlády, ktorá znamená, že tisíce utečencov, ktorí už sa dostali, alebo dostali štatút, ktorým umožní ísť e, cez proces spojenia rodín, jednoducho sa nemôžu spojiť s rodinami v Nemecku a celý ten proces je veľmi zložitý, ťažkopádny, pomalý. Toto základné právo spájania rodín ako to môžeme zabezpečiť, aby sa to spravilo poriadne. Áno, máme na to legislatívu, ale z politických alebo predvolebných dôvodov, predpokladám, že sú tam aj iné dôvody, jednoducho nerozumiem tomu, prečo Nemecko nanútilo takúto redukciu Grécku a prečo Grécko akceptovalo túto redukciu e, ľudí, ktorí majú cestovať do Nemecka z dôvodov spájania rodín. Ako je to možné? Ďakujem pekne. Ani veržia? Ono, ja by som sa chcela poďakovať za túto štúdiu. Mm, neviem, spravili ste tú štúdiu len e, teda právnickú alebo od stola, alebo či ste boli aj na mieste a určité veci ste overili v teréne. Mám tri otázky správe ste hovorili o zraniteľnom obyvateľstve a o problémoch, ktoré údajne majú členské štáty s príjmaním tzv. zraniteľných obyvateľov. Podľa mojich informácií e, zdá sa, že v Grécku tí ľudia na ostrovoch sú stále viac a viac práve tými zraniteľnými skupinami občanov. Súhlasíte s touto konštatáciou? Ak áno, ako konať, aby mali právo na ochranu aj vzhľadom na to, čo zažili? Zdá sa, že je bežné, že obyvateľstvo trpí a vrátanie psychologického utrpenia, cita je to zraniteľné obyvateľstvo a e, pripravuje sa niečo, čo by umožnilo okrem iného aj návrat tzv. zraniteľných skupín, ktoré doteraz boli chránené, mimochodom chránené európskym právom a medzinárodnými predpismi. Takisto ste hovorili o uh, tom, že podľa, podľa mojich informácií stále častejšie sa tu dáva voľba, aj keď to tam naozaj už nie je voľba. E, sa dáva teda možnosť osobám buď dobrovoľného návratu, mm, moc sa mi to slovo nepáči, ale dobre. Čiže dobrovoľný návrat, alebo odmietnutie všetkých možností odvolať sa všetkých opravných prostriedkov, čo je podľa mňa trošku nejak mimo európskeho práva. Viete mi potvrdiť, že toto je realita? A na záver, zdá sa mi teda, že je tu dohoda podpísaná Európskou komisiou v decembri s Gréckom, ktorá tlačí Grécko do toho, do systémov, ktoré sú podľa mňa trošku protichodné aj na základe toho, čo tu počúvame. E, včera <clears throat> minister e, vnútra grécky na plenárke sa k tomu vyjadril. E, tento plán, akčný plán, viete o ňom niečo a podľa vás, aký dopad tu bude mať na práva tých ľudí, ktorých sa to týka? Katrina Činiči, posledná otázka, pretože ešte máme ďalšiu tému ochranu tzv. bielých vrán. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa zároveň chcela poďakovať pani doktorke Violeta Morenolak za vynikajúcu štúdiu, ktorú dnes predstavila. Ja som talianka a teda priamo sa ma to týka. E, tie informácie, ktoré sú vedené v štúdii, aj vyjadrenia o tom, aké ťažkosti má moja krajina. Na mnohých úrovniach e, sa vynakladalo obrovské úsilie e, prijať obrovské množstvo migrantov, nie len na a India, aj to uznané. Myslím si, že ste povedali, že v Taliansku sú takisto problémy napríklad dlhé lehoty spracovania azylových žiadostí, ale myslím si, že Taliansko nespravilo sa až, teda nespravilo až tak veľa pre zraniteľné deti, malo tých bez prívodu. Hovorili ste o mm, reforme a tu netrpezlivo čakáme ale musím povedať, že mám obavy ohľadom reformy a od, od toho, ako je podobu nadobúda táto reforma. Vy ste povedali, že reforma by mohla poskytnúť podporu takým krajinám ako Grécko či Taliansko, ktoré stoja pred veľkou výzvou, výzvou príjmania veľkého počtu prichádzajúcich migrantov. Hovorili ste o maloletých a maloletých bez prievodu. Myslím si, že na všetkých úrovniach žiadosť o azyl, spájanie rodina a tak ďalej mali by, by mať prioritu, mali by byť prednostne spracované tieto ich žiadosti. Myslím si, že to uh, musí byť súčasťou dublinskej reformy. Ďakujem pekne. Pani doktor Marina Lax, chcete zareagovať? Ďakujem pekne za vaše otázky. Na prvú otázku pani Spinelli o dublinských transferoch, ktoré sú početnejšie ako počet relokácií. Je pravda, že sú tu také v podstate dve základné rozhodnutia Tarakel, Švajčiarsko, Taliansko, pardon, Švajčiarsko, týkajúce sa Talianska, MSS, Belgicko a Grécko. Ak sú správne interpretované tieto rozhodnutia, ak sú uplatňované v dobrej viere, tak by mali de jure znamenať pozastavenie dublinského transferového systému, aspoň teda čo sa týka spájania rodín a maloletých. Prečo sú ignorované? No niekedy preto, že žiaľ, ľudia nie sú informovaní, tak ako nám to Nataša pripomenula, a nevedia, nepredložia oficiálnu žiadosť o azyl, keď prídu do hotspotov E, bez oficiálnej žiadosti sú v pasci, nič neplatí, že Dublin neplatí a musia byť jednoducho vynaliezaví, tak ako bol v prípade uh, mm, britský súd. Ak nie, tak jednoducho ste mimo systému, systém ne, sa neuplatňuje a nechráni vás. Čo sa týka spájania rodín, to je prvoradé kritérium v rámci nariadenia Dublin 2. Nepotrebujeme mať relokačný mechanizmus, aby sme spájali rodiny v prvom rade toto má prioritu aj preto, že je to zakomponované v článku 7a, tuším, e, za chaty základných ľudských práv a v článku 8 práva rodin, rodin, rodin na súkromný život a sú tu aj rozhodnutia Európskeho súdneho dvora, ktoré e, podporujú nadradenosť tohoto princípu, čo sa týka MA, spájanie v najlepšom záujme dieťaťa a v prípade tam sa kladie dôraz e, rôznych rodinných príslušníkov a ich vzťah a humanitárne doložky za účelom spájania rodín. Takže podľa mňa neexistuje žiadny právny dôvod na to, aby sa znížili dublinské transfery na základe spájania ro- rodín. Možno je tu ideologický alebo politický motív, na e, ktorých e, od ktorých sa odvíjajú tieto časové skozy. Čo sa týka metodiky, ktorú sme uplatnili na štúdiu, to nechám na taši, takže vrátim sa k uväzneniu alebo teda zadržiavaniu ľudí v Grécku na gréckých ostrovoch hotspotoch po tom, čo sa uzavrela dohoda EU-Turecko. To bolo vnímené a bolo to premietnuté do domácej gréckej legislatívy. Z roku 2016 bola reforma, v rámci ktorej sa implementovalo to, čo bolo považované za požiadavky dohody EÚ-Turecko priamo v teréne. A tam bola lehota koncová. To znamená, ľudia, ktorí prišli po hotspotu po 20. marci 2016, je úplne jedno, či by mali mať nárok na relokáciu, alebo oni jednoducho už nedostanú možnosť v rámci tohto systému na relokáciu. Bude sa na nich stiahovať transfer v rámci EU-tureckej dohody. Či sú alebo nie sú zraniteľní, je to porušenie EU legislatívy, musím povedať, sekundárna reglementácia, e, v rámci ktorej e, sú transfery, tam nie sú žiadne také veci ako konečný termín a keď e, sa pridržame kvalifikácii e, prostupňového súdu EU-Turecko dohoda nie je aktom EU inštitúcií, takže by nemal mať žiadny vplyv na to, ako fungujú EU systémy relokácie. Takže použitie tejto dohody EU-Turecko na zmenu ustanovenia legislatívy o relokácii je podľa mňa porušením EU legislatívy. Zraniteľné obyvateľstvo, tak ako by sme mali charakterizovať ľudí na hotspotoch, podľa definície, ktorú dáva Štrásburský súd v rámci MMS, MSS, ako to nájdeme aj v v smerniciach o príjmaní alebo v smernici o zvolom postupe by zabranili návratom. Návrat ako taký je charakterizovaný ako refoulement v roku 2006 už v prípade mobilanciera Maje Kamitunga Strasburským súdom. Takže úplne jedno, či Turecko je raj na zemi alebo nie pre týchto ľudí, keď sú zraniteľné skupiny a nemôžu cestovať, <clears throat> transfer je vynutiteľný a realizovaný cez donúcovacie prostriedky by znamenal poručenie článku 3 e, eh, mal by sa mu vyhnúť. A potom povinnosť podpísať tie tlačivá, vzdať sa odvolacích práv. To je učebnicový príklad zneužitia práv zo strany členských štát. Ak si prečítate definíciu zneužívania práv článku 44 chaty základných ľudských práv. Ja som nepočula o akčnom pláne, takže nemôžem sa k tomu vyjadriť. A ešte, čo sa týka toho, čo robí Taliansko. Myslím, že Taliansko robí oveľa viac, ako by sme mohli považovať za korektný podiel eh, v článku 80 zmluvy o fungovaní únie a dĺžku solidarity, ak to bereme ako právne záväzné ustanovenie, Taliansko spravilo oveľa viac ako kdokoľvek iný, okrem Grécka. Takže myslím si, že to, nemali by sme na tom trvať, aby Grécko a Taliansko pokračovali. Možno mm, ste ma neporozumeli, keď som sa vyjadrovala k reforme Dublin 4. Ja si nemyslím, že to je pozitívna reforma. Ja si myslím, že je tam množstvo krokov smerom vzad, čo sa týka ústupkov, čo sa týka ochrany práv utečencov a žiadateľov o azyl. Ale ak v končnom dôsledku táto časť návrhu sa zachová, tak dobrá časť je relokácia ako trvalá súčasť Európskeho azylového systému. Robiť to nie veľmi efektívnym spôsobom, pretože tam je krizová mentalita, mentalita núdzového postupu. Je to v podstate mechanizmus korektného prerozdelenia záťaže azylovej po EÚ, ale ak vôbec niečo na tej reforme je pozitívne, tak by to bolo to, že v podstate zakomponováva systém relokácií ako niečo, čo by malo byť považované za normálne v rámci Európskeho azylového systému. Inak máte pravdu, že Dublin 4, ak by bol schválený, tak by si znamenal, že aby ochrana niekde inde bola precedentom, to znamená, E, prevládali by také ako EU Turecko obchody, ak nie, tak ochrana v hotspotoch a na vonkajších hraniciach by bola alternatívou dvo, čiže Taliansko a Grécko by robili tú ťažkú prácu, tak ako to robia počas krízy, čo do určitej miery Dublin, Dublin by e, do, v podstate podporil E, tie teoreticky dočasné systémy hotspotov a zmenil by ich na trvalý bežný postup. No a potom ochrana niekde inde v EÚ by bola vynimočná, mimoriadná. Čiže tá subsidiárna ochrana, ktorú obsahuje medzinárodná ochrana podľa medzinárodného práva, čo je dosť paradoxné. Ak sa môžeme ešte vrátiť k metodickým otázkam, rada by som ale veľmi stručne dala slovo Nataše v stručnosti ohľadne metodológie ja som robila rozhovory s mimovládnymi organizáciami v relokujúcich členských štátoch. Samozrejme, bol to iba výskum a ten, tú spätnú väzbu máme takúto. Relokujúce členské štáty nemohli relokovať napríklad nezletilých a zraniteľných, pretože nemali na to nástroje museli vychádzať z toho, čo im členské štáty povedali a to je niečo, čo aj my naznačujeme v tej štúdii, že by bolo dobre overiť si, či to je nejaká, nejaký zavdávok, alebo či to skutočne sa deje, že či nemajú skutočne dostatočné kapacity na to, aby pomohli týmto žiadateľom o azyl v rámci relokačnej schémy, alebo čo sa tu vlastne deje. A potom ešte ďalší výskumníci robili výskum v Grécku a Taliansku, robili rozhovory s predstaviteľmi úradov, mimovládnych organizácií, boli v kontakte s učečencami, ale nenavštevovali tie recepčné centra. Ja viem, že by sa dalo pokračovať, pretože tie štúdie sú veľmi dobré. Mohli by sme ísť ešte do hĺbky, ale bohužiaľ ešte tu je ďalší bod a to je téma, ktorú musíme prediskutovať, takže máme tu aj spravodajcu. Ďakujem pekne za vašu prácu a veľmi ste nám pomohli, pokiaľ ide o tému relokácie, presídľovania kolegovia využijú ďalšiu takúto vynikajúcu pomôcku. A je tu chvála aj zo strany pani Spinelli, ktorá sleduje vašu prácu. Lepšiu pochvalu dostať nemôžete, takže ďakujem pekne Violeta a Ďakujem pekne. Uh, in the future and um, Muslims, uh, when Ska Keller comes as well. Thank you very much. Thank you, colleagues, and a big thank you to... Ďakujem pekne, ďakujem tým, ktorí tu zostali až do konca. Teraz prejdeme k veľmi zaujímavej téme. Bude to už vlastne koniec programu. Ďakujem, že ste zostali, ďakujem spravodajcom. Ide tu o zváženie návrhu stanoviska. Úvodom poviem iba toľko, že toto oznámenie z 5. júla v rámci pracovného programu 2017 komisia mala hodno- ohlasila, že bude hodnotiť horizontálne a sektoriálne kroky na úrovni Európskej pokladne posilnenia a ochranu whistleblowerov. V súčasnosti sa teda robí takéto, takáto dopadová štúdia a sú tu verejné vypočutia, ktoré budú prezentované koncom roku 2017 na to, aby sme prispeli do tohoto procesu, výbor Júri v súčasnosti pracuje na vlastnej správe z vlastnej iniciatívy ohľadne ochrany whistleblowerov, kde výbor Libe takisto musí podať stanovisko. Skrátim teda úvod a prejdeme teraz hneď k nášmu spravodajcovi Majte Pagazaur Tundua Ruiz. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, bola to pre mňa cťou, že som si mohla vypočuť aj predrečníkov, bohužiaľ nevypočula som si všetko, ale bola to veľmi dobrá správa. Muy positivo el poder estar aquí escuchándolo. Eh, por mi parte... Dobre, že som teda aspoň časť z toho počula. A chcela by som vám vyjadriť, vys- vysvetliť, že je tu potreba, aby sme pracovali rýchlo na našom stanovisku, pokiaľ ide o tých, ktorí potom musia ešte analyzovať tú obsahovú prácu. Boli tu viaceré prípady Wikileaks, LuxLeaks. A tí, ktorí poukazujú na tie problémy, ktorí bijú na alarm, to neznamená, že títo ľudia by mali byť nejako znevýhodnení kvôli tomu, že tieto informácie sprostredkovali. Potom je tu odplata, prídu o prácu. Preto potrebujeme právny rámec, ktorý by týchto ľudí ochránil. Eh, Máme tu viaceré podoby takéto, takýchto prejavov Napríklad sa tu poukázalo na daňové podvody, korupciu v minulosti a preto sa musíme postarať o to, aby sme sa pohli v tejto veci doprodu. Parlament pri viacerých príležitostiach už hovoril o tejto potrebe na národnej a medzinárodnej úrovni, na to, aby integrita týchto ľudí bola ochránená, ich bezpečnosť práva a tak ďalej. Včera sme napríklad mali vypočutie vo výbore pána a vo výbore Júri Ja poznám viacero ľudí, ktorí nemajú zabezpečenú ochranu, pretože nám pomohli s svojimi informáciami o tých záležitostiach, na ktoré musíme dbať, napríklad pokiaľ ide o pasažierov v Španielsku, ktorí mali obmedzenú mobilitu, tam bol niekto, kto tam pracoval 4 roky a potom tú situáciu sprostredkoval napríklad to zle zaobchádzanie s ľuďmi, ktorí majú postihnutie. A túto prácu teraz preskúmava komisia, tie neregulárnosti, ktoré, na ktoré sa poukázal, ale ten človek, ktorý na to poukázal, toho prepustili. To sú veci, ktoré my veľmi dobre poznáme. A ten, kto tu preukáže nejakú občianskú kuráž, tí, ktorí poukážu na tie neregulárnosti a pranierujú vlastne zlé veci, ako ten prípad, ktorý som spomínala, títo sú potom predmetom represálií. Takže musíme sa postarať o to, aby týmto ľuďom bola poskytnutá pomoc. Správne je samozrejme aj to, že my musíme vlastnú prácu odviesť a musíme takisto sa pozrieť aj na to, že ktoré povinnosti má eh, za ktoré veci je zodpovedný náš výbor. My sme zodpovední za základné práva. Ide to predovšetkým o dôveryhodnosť komunikácie, ako aj o účinný, účinnú právnu ochranu. To všetko je stanovené aj v charte základných práv Európskej únie. Musíme ten právny rámec pre túto situáciu posilniť. V súčasnosti tu to nie je ešte také, ako to má byť. Má potrebujem horizontálnu komunikáciu, ochranu informácia, a komunikácie. A takisto potrebujeme zabezpečiť aj prístup k právnym krokom. Mali sme tu už prvú výmenu názorov. Práca nie je jednoduchá, pretože ide tu o ľudí, ktorí sú v slabej pozícii a preto musíme byť transparentní a musíme pracovať rýchlo aby sa to nezdržiavalo na úrovni spolu kolegislátorov. Ja som samozrejme k dispozícii a som presvedčená, že naša spolupráca bude vynikajúca. Ďakujem pekne. Právny základ je dôležitý pri, a vidíme, že je slabý, pokiaľ ide takúto dôležitú tému, takže máme tu jedného teného spravodajcu, pán Dion, Denis Dion. ste tu za SND. Či nie? Vy nie ste na zozname, prepáčte. Respektíve ste na zozname. Čo sa momentálne deje, že ja som už unavený. Už konečne som unavený. Je štvrtok po obede, ospravedlňujem sa. Môj vlastný kolega z mojej vlastnej politickej skupiny, ospravedlňujem sa, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, všetko je v poriadku, nie je tu žiadny problém. Kolegovia a kolegyne, ďakujem pekne za prezentáciu tohto návrhu. Myslím si, že všetci súhlasíme, že je najvyšší čas preto, aby sme zabezpečili právnu ochranu whistleblowerov na európskej úrovni, hoci v minulosti parlament tlačil na komisiu. Komisia nenavrhla legislatívny návrh do posiaľ čo je pre mňa škandalózne. Whistleblowery sa dostávajú pred súd, hoci zatiaľ paralelne veľké podniky si robia e, úniky daňové bez nejakých sankcií. A ak sa to takto deje, tak niečo v Európskej únie nefunguje. Pre skupinu SND je úplne jasné, že whistleblowery sú kľúčoví, pokiaľ ide o vyjavenie nesprávnych postupov, e, škod, páchania škody, újmy a nelegálnych aktivít. Podľa nás sú tieto osoby kľúčové na to, aby sme zabezpečili ochranu verejného záujmu, zabezpečili transparentnosť, bojovali proti organizovanému zločinu a vyhýbaniu sa danovej povinnosti a sú kľúčovým pilierom proti korupcii a musia zabezpečiť to, aby silné firmy a vlády skutočne sa postavili z očí voči zodpovednosti. V viacerých prípadoch whistleblowery sú jediný spôsob a nástroj, ako sa dajú takéto dôverné informácie vyjaviť. Na záver by sa dalo povedať, že whistleblowery sú kľúčovou súčasťou dobre fungujúcej demokracie. Ochrana whistleblowerov je kľúčová pre slobodu vyjadrovania, pluralitu názorov, demokraciu a slobodu. Súhlasím s návrhom spravodajcu, že whistleblowing by mal byť harmonizovaný na európskej úrovni a že horizontálny rámec je správnym nástrojom. Ako spravodajca aj ja súhlasím s tým, že potrebujeme systém sťažností a nezávislý európsky orgán. Treba pomáhať interne a externým whistleblowerom na to, aby sa ich informácie dostali na svetlo Bože. Takisto by som chcel povedať, že whistleblowery pracujú na vysokej miere osobného rizika a častokrát musia vlastne doplácajú na to všetko, či už finančne, alebo aj sociálne a tak ďalej. Nezabúdajme na to, akým spôsobom by bolo treba rekompenzovať týchto ľudí, ako ich odškodniť. V neposlednom rade chcem navrhnúť, aby Európsky parlament udelil cenu pre whistleblowerov, ktorá by mohla byť veľmi dobrým nástrojom na to, aby sme urobili osvetu o význame whistleblowerov v našej spoločnosti. Teším sa na dobrú spoluprácu a so spravodajcom a teším sa na zdarné riešenie pri ochrane whistleblowerov. It's an interesting idea, prize. I wonder, I don't know, I wonder if that could find its way into the opinion. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Roberta, vy budete hovoriť v mene Nina Mela, nech sa páči, v mene EPP. Ďakujem pekne, pán predseda. Nuno Melo sa chce ospravedlniť za to, že nemohol prísť, ale už je vo výbor, ale je v delegácii v Portugalsku. Chce sa poďakovať spravodajtovi za prezentáciu návrhu stanoviska, za jej konštruktívnu prácu v snahe nájsť koncenzu s spravodajcami. Navyše k tej výmene informácií medzi orgánmi a potrebou posilnenej spolupráce, náš šeňový spravodajca si myslí, že jeden z nástrojov, ako bojovať proti korupcii a organizovanému zločinu, je presne existencia samotná tých whistleblowerov. Treba podporovať zamestnancov, aby poukazovali na nekalé postupy a, podpora, a ich podpora, keď to urobia, je dobrý krok, ako bojovať proti korupcii, tak súkromno ako aj verejnom sektore. V verejnom sektore ochrana whistleblowerov môže zjednodušiť detekciu zneužívania verejných prostriedkov, podvodov, ako aj ďalších podvob cezhraničnej korupcie, ktoré sú proti záujmom Európskej únie. Je to dôležité na to, aby sme poukázali na to, že takéto dôveryhodné informácie sa dostanú na svetlo Bože. Preto je dobré, aby sme poukázali na takéto nekalé postupy. Nedávne škandály, ktoré odkryli whistleblowery, napríklad masový dohľad nad ľuďmi alebo masové úniky daňové, ako tie dokumenty v Panama dokumentoch poukázali na to, aký dôležitý sú whistleblowery na to, aby umožnili hĺbkové preskúmanie zo strany novinárov týchto záležitostí. Nuno Melo záverom uvádza, že chce spolupracovať s tieňovými spravodajcami ako aj so spravodajcami v týchto zložkách. Ďakujem pekne, Roberta, ďakujem pekne za to, že ste počkali na to, aby ste nahradili tieňovú spravodajcu. A Denis De Jong, nech sa páči, za GUE máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Chcel by som povedať, že gratulujem spravodajcovi za návrh stanoviska. Myslím, že to je veľmi dobre vypracované. Vyjadrím sa dvojakým spôsobom. Širšiemu kontextu, pretože som aj spravodajcom vo výbore pre kontrolu rozpočtu, pokiaľ ide o stanovisko za výbor KOND. A takisto treba povedať, že tento týždeň sme tu mali dve zasadnutia, ktoré boli zaujímavé. Komisia na jednom jasne povedala, že tu robia hodnotiace práce, ktoré budú prezentovať, budú tam aj ich myšlienky ohľadne tých zistení, takže myslím, že tá odvolávka v tej správe a snaha stimulovať komisiu, aby sa to skutočne stalo prioritou. Myslím, že takýmto spôsobom sa to viac aktuálni. A takisto na základe mojej správy pre výbor pre rozpočet, ktorá bola prijatá ešte vo februári, vypracovalo sa uznesenie Európskeho parlamentu o úlohe whistleblowerov v rámci ochrany finančných zájmov Európskej únie Nehovorím to teraz, aby som hovoril o svojej správe, ale chcem povedať, že to boli viaceré preky v tomto uznesení, ktoré by mohli pomôcť venovať sa explicitne alebo implicitne tejto téme. Napríklad pokiaľ ide definíciu whistleblowerov, už sme prijali text, ktorý podľa môjho názoru je veľmi dôležitý. Nede to iba o informácie, ktoré sú 100% pravdivé, ale aj informácie, ktoré whistleblowery si myslia, že tie informácie sú v poriadku. A to je dôležité a kľúčové, aby títo whistleblowery neboli potom prenasledovaní, stíhaní, pretože v podstate, ak sa tie informácie prejavia ako nie 100% pravdivé, aspoň boli teda 100% títo presvedčení o tom, že tieto informácie boli pravdivé. Takisto pokiaľ ide o to uznesenie, ktoré sme tu mali, vyjadrili sme sa ako parlament o potrebe vytvorenia nezávislého grémia, orgánu a tie najaktuálnejšie informácie, ktoré mám zo strany ombudsmanky, je, že ona je ochotná to preskúmať a je to jedna z možností, ako zabezpečiť, aby tento parlament mohol v tejto veci urobiť nejaký pokrok. Môžeme dať určitú právomoc ombudsmanke a ona je tomu veľmi naklonená. A v neposlednom rade Myslím, že by sme mali takisto uviezť, že whistleblowery by mohli byť e, zamestnancami jednej z tých inštitúcií európskych a vidíme, že napríklad v niektorých agentúrach ochrana nie je zabezpečená v plnej miere. Je to krátkodobé riešenie napríklad aj správneho hľadiska, ktoré ešte doposiaľ nebolo prijaté, takže si myslím, že to by mohol byť dobrý doplnok. A neviem ako a možno to nie je ani správnym miestom tu, aby som o tom hovoril, ale boli sme trochu sklamaní, pokiaľ ide o výsledok smernice, ktorá sa toho týka, teda naša politická skupina, v tom kontexte, že práve tu tá ochrana whistleblowerov nie je na 100% zabezpečená a preto potrebujeme takéto niečo teraz tu vytvoriť, takže porozmýšľam nad nejakým diplomatickým znením to, aby som sa toho dotkol, bez toho, že by som to nejako neskomplikoval. Very much, Mr. Dion. That's excellent. Ďakujem veľmi pekne. Pán De Jong, chce ešte niekto sa vyjadriť? Katarína, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja budem len veľmi stručná. Ja som tiež bola v tomto výbore, ktorý sa tým zaoberal a tiež mám niekoľko skúseností z Talianska, ktorými by som chcela prispieť teda dôležitosťou spolupracovníkov, dôležitosťou whistleblowerov, ktorí môžu poskytnúť e, veľmi dôležité informácie. To sú ale potom, to je potom spojené s veľkými trestami a e, teda ja súhlasím absolútne so všetkým, čo kolegovia a kolegyne povedali a chcela by som sa veľmi pekne poďakovať za E, vykonanú prácu, ale ešte viac ďakujem za budúce práce pretože je dôležité, aby sme získali informácie znútra či zvonka, aby sme bojovali proti takýmto trestným činom. A keď niekto takéto informácie poskytuje, tak ho musíme chrániť. Musíme chrániť týchto whistleblowerov, aby sme prispôsobili právne predpisy na území Európskej únie. Čiže títo ľudia musia byť chránení, musia byť chránení pred odplatou, pomstou, pred negatívnym dopadom a tiež pred e, negatívnym dopadom na ich osobný život. Dôležité je to však aj z iných dôvodov práve tým ľudí, ktorí majú túto občianskú obávu, odvahu a ktorí spolupracujú s inštitúciami, musíme do nich vliať dôveru v tieto inštitúcie a to je dôležitá práca, takže bolo by dobre, keby sme sa tejto téme venovali viac, keby sme ju urýchlili, pretože je to veľmi dôležitý nástroj, najmä v boji proti finančným trestným činom a preto ja v plnej miere podporujem doteraz vykonanú prácu. Ďakujem veľmi pekne. E, Katrina Majte, prosím, môžeš to ukončiť? Áno, ja ďakujem veľmi pekne za vaše pochopenie, za vašu podporu a za vaše príspevky. Dovolila by som si len pripomenúť, že lehota na pozmenujúce návrhy je do 4. júla. Ak chcete ešte k tomu niečo predložiť, nech sa páči, ja dúfam, že to budeme schopní aj zapracovať. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme to zapracovali. A ja by som sa vám chcel veľmi pekne poďakovať kolegovia za to, že ste vydržali až do konca. Želám vám pekný víkend. No a ešte tu máme bod rôzne a to je, že budúce stretnutie sa bude konať 26. júna. Ďakujem.